pre kolaboratívne hospodárstvo. hneď dávam slovo Nikolovi Dantimu a tam je 399 pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcel by som pripomenúť a poďakovať sa všetkým tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú prácu. Minulý týždeň na prvom stretnutí s tieňovými spravodajcami sme začali tvrdopracovať na to, aby sme prišli s kompromisnými pozmeňujúcimi návrhmi, aby sme mali takú správu, ktorá bude podporená čo najširšie. Takže chcel by som sa poďakovať za prvé stretnutie počas plenárneho zasadnutia v Štrásburgu minulý týždeň E, počas ďalšieho plenárneho zasadnutia máme naplánovanú ďalšiu schôdzu a prešli sme, prišli sme prvými 24 e, pozmeňovacími návrhmi a vypracovali kompromisné návrhy a očakáme, že výbor EMPL a že výbor TRAN a ITRE sa e, pripoja a vyslovia svoje stanovisko k správe a podporia kompromisné návrhy, ktoré samozrejme majú vzťah aj k ďalším správam, ktoré predkladajú tieto výbory. Dnes večer, respektíve včera večer, sme hovorili o troch témach. Prvou témou je, ktorú moji kolegyňa tieňové spravodajkyni a opakovane na to upozorňovali. A je dôležitý pozitívny tón týchto správ. Možno sme to dostatočne nevyzdvihli, avšak v správe sú e, prvky, e, ktoré hovoria veľmi e, pozitívne o príležitostiach, ktoré vytvára kolaboratívna ekonomika a o možnostiach inovácie, ktoré tam sú začlenené. My sa samozrejme snažíme urobiť ešte viac, ale dovolte mi počerknúť ešte jeden prvok. Samozrejme, aj popri, popri pozitívnom týme, tóne e, nemôžeme nezobrať do úvahy problémy. E, musíme zabezpečiť predovšetkým vyváženosť e, textu a samozrejme zobrať do úvahy predovšetkým Eh, nebezpečia, ktoré z toho vyplývajú pre spotrebiteľov, ale samozrejme aj pre pracovný trh. Takže ja si myslím, a že určité obavy budú súčasťou eh, tejto správy, tak aby odzrkadlovali eh, realitu ale samozrejme aj konflikty medzi kolaboratívnou ekonomikou a tradičnou ekonomikou. Takže samozrejme snažíme sa vyzdvihnúť čo najviac príležitostí, ktoré kolaboratívna ekonomika prináša. Musíme zároveň spomenúť aj problémy, ktoré my môžeme čeliť a ktoré musíme e, podčiarknúť. Nie preto, že by sme na ne chceli iba upozorňovať, ale musíme ich prekonávať. Ďalším bodom, o ktorom sme hovorili e, počas stretnutia s tieňovými spravodajcami, bola téma právneho rámca na európskej úrovni. A akým spôsobom e, dospejeme k tomu, aby sme mali e, principiálny rámec, ktorý by bol spoločný. Ja vám natením svoju predstavu. Je to predstava, e, ktorú by sme mali mať o nových regulačných podmienkach na európskej úrovniach, respektíve normatívnych aktoch, pretože ale regulovať niečo z európskej úrovne v tomto prípade by bolo veľmi náročné. Keď hovoríme o právnom rámci, musíme si povedať, že musíme hĺbkovo analyzovať, aké sú v súčasnosti normy a e, štandardy, ktoré už existujú, ktoré sa týkajú e, služieb, elektronického obchodu a ktoré dnes už existujú na európskej úrovni a zároveň pochopiť, do akej miery dnes existuje potreba tak povediac musíme prispôsobiť niektoré pravidlá, aby sme uľahčili vznik kolaboratívnej ekonomiky. Nemusíme absolútne hovoriť o smerniciach či nariadeniach, avšak ak sa zamyslíme nad právnym rámcom, hovoríme o možnosti mať také princípy na európskej úrovni, ktoré by z tohto pohľadu umožnili harmonický rozvoj eh, kolaboratívnej ekonomiky a zároveň vytvárajú príležitosť v rámci európskej reality na existujúcich platformách a to tak, aby sa zamedzilo fragmentácii, ktorá sa bohužiaľ deje práve na našom kontinente pretože máme tendenciu kopiť e, jeden štandard, jednu normu na druhú a tak ďalej a tak ďalej, čo sa negatívne prejavuje predovšetkým na lokálnej úrovni. No a tu by som chcel povedať ešte dnes po obede, je téma ochrany spotrebiteľa a povinnosti platformiem. Ako som povedal, na jednej strane si musíme uvedomiť, že spotrebitelia majú e, právo e, požívať veľmi významnú úroveň ochrany, avšak e, táto úroveň samotná nemôže fungovať medzi tými, ktoré príjmajú službu od profesionálneho prevádzkovateľa služieb, neprofesionálneho prevádzkovateľa služieb. Ten neprofesionálny prevádzkovateľ nemusí pod, poskytovať alebo nemal by poskytovať takú mieru garancie ako e, odborný prevádzkovateľ. E, pravdepodobne poskytuje oveľa menšiu mieru e, ochrany. A za to samozrejme to sa týka aj služieb, ktoré sa nazývajú peer-to-peer. -peer. Hovorili sme na spoločnom stretnutí ITRE. No a ja zdieľam, že kvôli platformám musíme sa pokúsiť byť e, smelí a udatní, pretože toto zabezpečí aj budúcnosť kolaboratívnej ekonomiky. A je to a zároveň aj naša schopnosť regulovať, ale mať k dispozícii také normy, ktoré by e, predstavovali záruky pre našich e, občanov. Takže si myslím, že regulačný rámec je dôležitý, avšak musíme mať na pamäti aj určité prvky, ktoré by sme mali zachovať určité dôležité prvky, ako napríklad slobodu občanov, ako aj rating, dôveru Eh, občanov. To sú všetky tie témy, o ktorých sme hovorili. Takže ja si myslím, že aj na úrovni v týchto eh, platformách sa eh, odohrá tá najdôležitejšia bitka. Pripravujeme k tomu aj kompromisné návrhy, niektoré sú už pripravené a ďakujem veľmi pekne mojim kolegom, tieňovým správodajcami za minulotýžňové stretnutie a dúfam, že budeme aj naďalej pracovať veľmi intenzívne na budúcich stretnutiach eh, tieňových eh, spravodajcov. Je to veľmi dôležité, aby sme mali tu v Európskom parlamente veľmi silnú eh, pozíciu a stanovisko k tomuto. No a to nám umožní využiť túto príležitosť kolaboratívnej ekonomiky a samozrejme aj pre rast zamestnanosti. Ja som samozrejme k dispozícii spolu s pravodajcom a samozrejme na prípadné vysvetlenie. Ďakujem. Excellent. Anna Maria Kratzbild. Ďakujem, Anna Maria Kreisbert. Ďakujem pekne, Viki. Nikola, veľmi pekne ti ďakujem. Naozaj veľkou radosťou s tebou spolupracovať e, na tieňových, teda na stretnutiach tieňových predstaviteľov je naozaj veľmi zaujímavé a aj dnes bolo zaujímavé vypočuť si, aké sú tu obavy a priority. Myslím, že to je práve veľmi dobrý spôsob, ako napredovať. Dôležitý je tento, pretože príležitosti a obrovský potenciál, ktorý vzdelaná ekonomika má, to znamená, že musíme načúvať ľuďom v tej tradičnej ekonomike, ale aj to musíme na, tomu musíme načúvať, čo hovorí občan. Ide o to, aby ten čierny mrak na pozitívach eh, tejto vzdielanej ekonomiky eh, sa od, odvíjal čím skôr. Takže dôležité je, aby sme požiadali komisiu, aby zvážila, či je potrebný nejaký európsky právny rámec, hlavne keď sa vychádza z existujúcich aký a z uplatniteľnej legislatívy, pričom sa zistí, aké sú otázniky a problémy. A potom, či tento právny ramec má posilniť aj cezhraničný aspekt zdieľanej ekonomiky znamenajúc, že teda tí, ktorí sú úspešní, aby mohli expandovať e, cestou vnútorného trhu. A keď sa vrátime k fragmentácii a k možnosti, aby podnik, podniky mali rovnaké podmienky pre svoje aktivity. Takže to je názor EPP. Myslím, že ide aj o presadzovanie rozhodného práva alebo existujúcich pravidiel. Myslím, že prvne sa pozrieme na nový rámec. Je dôležité zamyslieť sa nad tým, čo je uplatniteľné z existujúcej legislatívy, napríklad smernica o službách e-directive a tak ďalej. Myslím, že sa v podstate zhodneme, že existuje potreba určitého prahu, právej hodnoty a pokiaľ ide o trhové aspekty, tak, tak e, e, podporujeme oblasť B2B a nie EPP, ako som povedala, som sa pomýlila, prepačte. Takže e, potrebné rozlišovať medzi tými, kto fungujú ako súkromné osoby na nepravidelnej báze a medzi tými, ktorí sú profesionáli. Pretože náš pracovný trh je tak rozdielny v jednotlivých členských štátoch. Sú tam rozdiely v platoch napríklad taktiež a preto je dôležité vytvoriť rovnaké podmienky nielen na európskej úrovni, ale treba brať do aj tieto špecifika jednotlivých krajín. Algoritm, vy, vy s nejakým algoritmom, to je komplikovaná záležitosť. A určite existuje problém, ak prijete o prácu, alebo váš podnik nemôže ďalej expandovať a neviete prečo. A tam existuje tiež nejaký algoritmus, na základe ktorého fungujú. Môže nastať problém, keď sa chcete keď chcete expandovať a máte princíp meritokracie napríklad, tak to je dobrá zásada a musíme to skonkretizovať a musíme skôr hodnotiť, než sa uberať cestou auditov. Pretože audity to je príliš technická záležitosť, ale veľmi rada o tom budeme aj naďalej diskutovať. Samozrejme potrebujeme ešte jasné kritéria zdieľania. Čiže toto sú tie hlavné body, ktoré nás zaujímajú. Samozrejme, môžeme ísť po jednom vymenovať aj jednotlivé pozmeňujúce návrhy a kompromisy, ale myslím, že za vzhľadom na to, že tento text nie je ešte verejný, tak sa mu budeme detálne venovať potom na schôdzi tieňových predstaviteľov. Ďakujem. Ďakujem. Rada by som tiež povedala, ako tieňová predstaviteľka, k tomuto niečo. Myslím, že máme tu prvý eh, eh, rad tých návrhov možných kompromisov a určite na schôdzi čienových predstaviteľov sa urobí ešte veľký kus práce. A je veľmi jasne bolo vyjadrené už v tom zmysle, že spotrebiteľom vyhovuje a, eh, a do značnej miery si osvojili tento typ ekonomiky, zdieľanej ekonomiky. A mali by sme troška opatrne postupovať keď tvrdíme, že, tá, že vzdelaná ekonomika nie je regulovaná. Včera sme sa o tom zmienovali taktiež už v súvislosti so smernicou o obchode aj so smernicou o službách. Samozrejme, že to, všetky tieto aktivity musia byť vykonávané v súlade s existujúcimi zásadami a predpismi. A preto treba e, aj vyjadrenia smerovať náležitým spôsobom. A aj ten jazyk, ktorý sa uplatňuje v príslušných smerniciach e, o ochrane, musí byť adekvátny. Myslím, že včera sme o tomto diskutovali obšírne. Hovorili sme o platformách, a boli taktiež veľmi pozitívne výsledky prieskumov to sa tiež spomínalo. Keď sa hovorí o tom, že jedna veľkosť pre všetkých z hľadiska harmonizácie, navrhli sme, e, že harmonizovať treba tam, kde je to možné a potrebné. A tak napríklad by ste mali, povedzme, nižšie zdanie, pokiaľ sa bude, e, pre vás pre, budú prenajímať izby do určitého počtu, po určitú hranicu a tak ďalej. Takže musíme uznať, že existujú rozdiely aj v cenách, čiže aj tam harmonizovať len to, čo je potrebné. Keď sa hovorilo o ratingu určitých spätných väzieb, teda o hodnoteniach typom ratingu, tak tam určite je to priestor, kde ešte sa dá vykonať značný kus práce a bolo by rozumné, keby zamestnávateľia a teda pristupovali k ľuďom, ktorým sú samostatne zárobkové činné osoby, taktiež náležitým spôsobom, aby sa veľmi jasne stanovili pravidlá. Ja myslím, že u nás e, premiérka o tom presne hovorila včera. No, ale troška mám obavy, e, pokiaľ ide o to, čo sa vo výbore pre zamestnanosť pomenovalo profesionáli versus neprofesionáli. Nie je jedno, či je to tzv. profesionál alebo neprofesionál, ale ja chcem mať ako spotrebiteľ rovnakú mieru ochrany. Ale možno orgány kontrolné majú troška iný prístup, či to je profesionál alebo neprofesionál, ten, kto prenajíma tie izby trebárs. Takže ide o to, aby spotrebitelia neboli zablokovaní, aby mali teda prístup ku všetkým nástrojom, ktoré e, trh poskytuje. A súhlasím aj s vami, že by bolo určite neprimerané, keby všetko sa malo riešiť cestou auditu a takéhoto algoritmu. No, treba v tomto náležite uplatňovať aj príslušný zákon o hospodárskej súťaži. A nakoniec sme o tom už hlasovali dnes predpoludním. Potom tu ešte niekoľko bodov ku ďalším pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú tu ale nech sa páči, máte priestor ešte zaslať e, svoje podnety a odpovede ešte k ale väčšinu sme už dostali. Ďakujem. Takže za liberálov sa vyjadrí kto? Poprosím o mikrofón. Julia Reda. Áno, ďakujem za slovo. Hovorím v mene našho tieňového predstaviteľa pána Šajbleho, ktorý v prvom rade chce poďakovať pánovi Dantimu a jeho týmu za prácu, ktorú doteraz vykonali. A nakoniec minulý týždeň sme mali veľmi zaujímavé stretnutia, bolo intenzívne stretnutie za tieňových predstaviteľov a určite sa hľadá riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre všetky politické skupiny. Vo všeobecne sa dá povedať, že aj prístup, aj samotné znenie kompromisného textu je v podstate e, na dobrej ceste. Boli by sme radi, keby sa vytvorili nejaký právny rámec EÚ, ktorý by znamenal rovnaké podmienky pre všetkých aktérov. Čiže e, určite nejaká prísna regulácia nie je ten najsprávnejší prístup. Na, aj v oceku 6, aj v oceku 17 by sme radi vypustili práve tieto pasáže z textu. A pokiaľ ide aj o ECR, aj tam je snaha dosiahnuť čo najpozitívnejší jazyk v tejto správe. Buďme realisti a poukážme na tie ťažkosti, ktoré existujú v kolaboratívnej ekonomike na úrovni EÚ. V kompromise, e, ktorý sa týka odseku 19, tam by sme chceli mať znenie z nášho e, pozmeňujúceho návrhu 198 a chceme tam zmienku o zodpovednosti, liability a o príslušnom režime, ktorý je veľmi dôležitý pre platformy kolaboratívnej ekonomiky. A samozrejme, budú tu ešte aj podrobnejšie pripomienku ku kompromisom. Toto zašleme e-mailom. A chcem povedať, že by sme ešte radi doplnili nejaké poznámky. A ja sama napríklad, pokiaľ je o samotné zdôvodnenie e, pozmeňujúceho návrhu 198 a prečo chcem, aby to bolo v odseku 19. Poprvé, v tomto sme nemali teda e, v tomto kompromisnom návrhu to, že komisia teda by mala e, jasne povedať, ktoré sú poskytovateľia na úrovni host a ktorí na úrovni provider, teda poskytovateľ. A proste ide o platformy, ktoré nie sú to isté. Niektorí sú tzv. host providers a iné platformy poskytujú služby už samotné a treba to nejak odlišiť ale nevidíme vôbec zatiaľ niečo takého, že komisia by chcela zachovať ten e, režim zodpovednosti, ktorý je zakotvený v smernici a vychádzajúc aj z predchádzajúcej správy, tam bola široká zhoda, že nechceme zmeniť e, smernicu o elektronickom obchode e-commerce directive. Takže preto v návrhu 198 chceme na podnet, aby komisia e, vo vzťahu k postupom e, postupovala, ako navrhujeme my. Takže tzv. hostelský poskytovateľ, host provider, ako by mal fungovať, pokiaľ ide o uplatňovaný režim. Takže to je v návrhu 198 a sme za to, aby plnej miere bol uplatnený potom v texte. Ďakujem. Maria Grafini má, text, má, má slovo. Vrav sa felicit... Ďakujem pekne, Viki. Rada by som zablahoželala eh, spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Mám pocit, že eh, doterajšie rokovania a stanovisko pána spravodajcu, ale aj eh, tieňových kolegov naznačujú, že táto správa nie je ducha. E, e, dôverujem e, spravodajcovi, viem, že ide na podstatu veci, ale na druhej strane musíme sa vyjadrovať explicitne, totiž kolaboratívna ekonomika je niečo nové, existujú rôzne režimy zodpovednosti pri prevádzovaní tohto hospodárstva. E, nevylučujem, že môže dôjsť k nedorozumeniam, e, nerovnakému výkladu jednotlivých ustanovení a preto je veľmi dôležité, aby sme hovorili e, jednou rečou. Som navrhla viaceré pozmenujúce návrhy, prípadne podpísala sa pod návrhmi kolegov s tým, aby sme zabezpečili maximálnu ochranu používateľov Mm, je tu situácia odlišná od e, klasického hospodárstva, kde sme mali e, jasne e, určenú zodpovednosť dodávateľa voči spotrebiteľovi v prípade spoločne vzdelanej alebo kolaboratívnej ekonomiky. Tieto hranice nie, nie sú takéto jednoznačné a je dôležité, aby spotrebiteľ vedel, ako má brániť e, svoje práva alebo chrániť svoje práva. E, treba odstraniť isté prejavy zraniteľnosti z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Tiež potrebujeme si vysvetliť, e, čo sa stane s takýmito kolaboratívnymi platformami, ak budú poskytovať služby odlišné od hostingových služieb. Ja to chápem tak, že táto správa sa musí e, vyjadrovať e, absolútne jednoznačne, pretože pôjde o e, zásah do princípov subsidiarity a mám obavy, že to môže spôsobiť komplikácie. O to viac, že máme tu samostatne zárobkové činné osoby, prípadne obchodníkov, ktorí nemajú s tým skúsenosti a dostávajú sa do vzťahov s obchodnými spoločnosťami, obchodníkmi a spotrebiteľmi. Samozrejme, eh, eh, počkáme eh, na ukončenie prípravy kompromisných pozmeňujúcich návrhov. A ešte jedna vec, na ktorú treba poukázať. Spomínal sa tu aj monitoring E, je veľmi dôležitý v prípade e, e, inovačných aktivít v porovnaní s bežným režimom s tým, aby sme vedeli to priebežne doľadevať a opravovať. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi a tieňovým spravodajcom. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja by som chcel vedriť vďaku spravodajcovi. Nebudem sa opakovať, iba E, zdôrazním, že bola by som ráda, e, rada, keby e, správa vyznala pozitívne na základe najnovšej schôdze tieňových spravodajcov. Domnievam sa, že sme vykročili správnym smerom. Podľa nášho názoru je dôležité, aby sme skoncovali s fragmentáciou um, trhov Európskej únie, aby sme mali jednotný prístup. Teraz to nemusí nutne znamenať prijatie novej legislatívy, a dohodli sme sa a poukážem na to ešte raz. V súčasnosti existuje e, veľký objem legislatívnych aktov a potrebujeme e, dozvedieť sa, ako to hodnotí komisia e, a až potom budeme volať po prípadnom prijatí novej legislatívy. Čiže ešte raz zopakujem, treba skoncovať s fragmentáciou trhu, či už na úrovni jednotlivých členských štátov alebo miestnych samozpráv ale e, máme tu smernice o službách, o elektronickom e, obchodovaní a mm, musíme e, zistiť, akým spôsobom nové modely podnikania do toho zapadnú. Ďakujem pekne, Marko Zula. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem aj spravodajcovi. Fakt, že platforma kolaboratívnej ekonomiky sa rozširuje tak rýchlo, je to aj kvôli eh, preto, že sa rieši tým otázka eh, ceny, kvality a blízkosti voči spotrebiteľovi. Musíme naozaj odpovedať na tie potreby, ktoré majú občania. A je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nielen riešime toto, ale riešime aj nové pracovné príležitosti. Ale naozaj predstierame, že táto nová ekonomika a hovoríme, že všetci by mali e, narábať s rovnakými nástrojmi. A zároveň musíme chrániť spotrebiteľov. A samozrejme nemal by nastávať ani posun voči obchodníkom, ani poču, posun, posun e, voči spotrebiteľom. Mali by sme preto definovať e, princípy, ktoré e, by fungovali naprieč celou e, Európou a ktoré by boli samozrejme meniteľné na veľmi flexibilnom princípe a vzťahovali sa na konkrétne opatrenia. Avšak legislatívny rámec je veľmi dôležitý a uberá sa smerom k jednotnému trhu. Kolaboratívna ekonomika, a čo chceme v nej počiarknúť, je rozdiel medzi profesionálnymi službami a e, službami, ktoré si poskytujú partnery alebo e, tzv. službami P2P. A samozrejme, tu sa musia riešiť e, napríklad kompenzácie a služby takisto na základe výnosov. Napríklad prenájom eh, izby. Avšak niečo iné je, keď napríklad prenajímate celý byt. Jeden z bodov, eh, o ktorých sme hovorili, je samozrejme záležitosť eh, ziskov a konkurencie. Hovoríme, že tieto zisky musia byť zdaňované tam, v tom členskom štáte, kde sa vykonáva daná činnosť. Toto je zásadný E, princíp, aby sme sa e, vyhli akémukoľvek narušeniu trhu na základe týchto nových typov ekonomík. Um, Trošku meškame. E, chcete to mm, zhrnúť, pán spravodajca? Iba dve slova. Chcel by som povedať, že veľa očakávam od eh, písomných eh, príspevkov, keď, ktoré majú lehotu stanovenú na zajtra. Eh, myslím si, že ešte čo, čo skoro prídu aj stanoviska ďalších výborov, ďalších troch výborov, EMPL, ITRE a INTA. A prechádzame mm, Problém, ktorý je veľmi komplexný, ale myslíme si, že toto je spôsob, akým sa vysporiadať s týmto novým druhom ekonomiky. Ďakujem. Výborne. Ďalší bod programu. Nie, pardon. Ďalším bodom programu je verejné e, vypočutie e, e, v oblasti elektronickej komunikácie. Ja som totiž príliš rýchlo listovala svoje podklady. Ide o verejné vypočutie o kodexe, Európskom kodexe elektronickej komunikácie ktoré je určený na podporu e, e, legislatívneho stanoviska tohto výboru. E, pani na Šanc Haranzová. Máme tu dve kola. Prvé je venované poskytovanie univerzálnych služieb a druhé právom konečných používateľov. Máme osem rečníkov pre celé toto vypočutie a chcel by som e, úvodom uvítať e, pozvaných rečníkov. Niekto tu kýva. Takže vítame tu predstaviteľov Európskej komisie. Antony, práve som sa chystala e, vás predstaviť. Vítame teda ešte raz Mm, mm, pozvaných rečníkov. Eh, odovzdám slovo najprv eh, pani spravodajkyni a pani Haranžovej. Ďakujem veľmi pekne. A ja by som chcela mm, pozdraviť našich eh, hostí, pozvaných rečníkov. Výbor Intre pomerne pokračil, pokiaľ ide o rozhovory o Eh, tejto dôležitej agende. Takisto aj pracovná skupina Rade tiež pokračuje v príprave tohto kodexu. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme eh, to rozbehli vo výbore IMCO. A najlepšie to robíme, keď pozveme odborníkov. A, eh, takže budeme najviac e, e, počúvať Treba však uviesť, že IMCO má výlučné práva moci e, podľa článku 24, pokiaľ ide o konzultácii so zainteresovanými stranami vo vzťahu k e, spotrebiteľom podľa článku 25, pokiaľ ide o mimosúdne riešenie sporov článok 29, pokiaľ ide o poskytovanie mimoriadných služieb, e, všetky e, e, záležitosti súvisle s univerzálnymi e, službami e, Ďalej e, odkazy e, na ochranu e, spotrebiteľov článok 19 a celá kapitola v súvislosti s právami konečných používateľov. Keďže máme výlučnú pôsobnosť v tejto oblasti, je nevyhnutné, aby sme sa sústredili práve na tieto konkrétne záležitosti. Pokiaľ ide poskytovania univerzálnych služieb, domnievam sa, že kľúčová otázka znie, či treba zdôrazňovať tak, ako sa to zdôrazňuje na cenovú dostupnosť a prístupnosť, a či by sme e, mali používať e, subsídie pri tvorbe infraštruktúry v poslednom prípade. Chceme mať fixné lokality alebo E, zahrnúť do toho aj mobilné služby a napokon e, najdôležitejšia otázka, kto to všetko zaplatí. Členské štávy, telekomunikačné spoločnosti, ako e, je tomu v súčasnosti, pokiaľ ide o práva konečných používateľov, otázky znú, znejú ešte širšie. Aké informácie potrebujú e, používateľe? Či potrebujeme rovnaké harmonizované pravidla pre všetkých v Európe, i keď to môže znamenať zníženie v niektorých členských štátoch. Treba kontrolovať e, a regulovať ceny, ako zabezpečiť poskytovanie telekomunikačných služieb pre zdravotne postihnutých. Čo chceme e, pre e, oblasť služieb, ako sú hasiči alebo rýchla zdravotná pomoc. Takže ďakujem veľmi pekne a teším sa na otázky. Žiaľ, nepočujeme pani predsedničku. Bohužiaľ, nie je zapnutý mikrofón. Takže v prvej e, e skupine e, prezentácie budeme hovoriť o povinnosti poskytovať univerzálne služby, cenové služby, e, služby. Ako prvý vystupí Antony Willen, e, predtým prednášal verejné právo, teraz pracuje v právnom odbore Európskej komisie. E, Vieme, eh, že veľmi intenzívne sa nedávno venoval roamingu, takže vítame vás a eh, poprosíme vás, aby ste sa viedrili eh, počas zhruba 5 minút. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážna pani spravodajka, nadstení poslanci. Ďakujem pekne za túto možnosť približiť vám tú časť návrhu, ktorá sa týka poskytovania univerzálnych služieb. V mene komisie chcem e, e, predovšetkým zdôrazniť, že existujú jednoznačné argumenty preto, aby v rámci e, telekomunikačného kodexu sa zabezpečilo poskytovanie univerzálnych služieb. Predovšetkým ide o význam rýchleho napojenia, napojenia na rýchly internet pre jednotlivcov, ktorý zabezpečuje interakciu s digitálnou spoločnosťou a digitálnym hospodárstvom. E, avšak e, pozorujeme, že zatiaľ čo samotný trh a e, niekedy aj verejné iniciatívy na podporu trhu predstavujú efektívne nástroje, ktoré zväčša zabezpečujú dostupnosť základných internetových služieb pre obyvateľov. Otázka cenovej dostupnosti stále bráni šíreniu týchto služieb e, z hľadiska značných e, významných vrstiev obyvateľstva. A v tomto smere e, sme zamerali svoj návrh tak, aby sme využili povinnosť poskytovať univerzálne služby, aby sme zároveň museli podporovať takéto služby iba ako konečné riešenie aby sme zdôraznili najmä cenovú dostupnosť e, hlasových služieb a fixných e, e, rýchlych internetových služieb s tým, aby na úrovni členských štátov by sa prípadne zvážila a cenová dostupnosť mobilného prístupu. A samozrejme, všetko bude závisieť od pochopenia na strane členských štátov Existujú totiž určité sociálne skupiny e, ako e, starší ľudia, nezamestnaní, zdravotne postihnutí, ktorí e, sú vystavení riziku vylúčenia. Takisto treba sa snažiť v niektorých oblastiach posilniť ustanovenia e, e, o dostupnosti služieb pre e, zdravotne postihnutých, najmä pokiaľ ide o cenovo dostupné adaptované zariadenia. Týka sa to aj všeobecnej požiadavky voči všetkým poskytovateľom telekomunikačných služieb, aby zabezpečili náležitú dostupnosť svojich služieb. Pokiaľ ide o financovanie, E, dôkladne sme zvážili e, e, možnosť financovať to podľa jednotlivých sektorov v zmysle súčasného režimu. A napokon komisia dospela k názoru, že keď presunieme dôraz na dostupnosť rýchleho internetu, a to prospeje e, viacerým odvetiam z hľadiska e, elektronického obchodovania, elektronického bankovníctva a verejných služieb. Potom e, takéto sociálne služby nemá zmysel financovať iba z E, zo získov e, e, liberalizovaného telekomunikačného sektora. A preto navrhujeme, aby sa tu zapojil aj verejný rozpočet v tom prípade, keď treba zabezpečiť takéto financie, pretože častokrát sa domnievame, takéto dostupné produkty, cenovo dostupné produkty budú k dispozícii iba na základe trhových síl. A dve posledné myšlienky. Snažili sme sa e, nájsť e, spravodlivú rovnováhu medzi základnými povinnosťami e, podľa návrhu smernice a návrhu kódexu s tým, že sa ráta s univerzálnou dostupnosťou za cenovo dostupných podmienok pre sociálne zraniteľné skupiny s tým, že e, bude to značný manevrovací priestor aj pre členské štáty s prihľadnutím na vnútroštátne, či už sociálne alebo iné podmienky aj vo vzťahu k tomu, čo považujeme za cenovo dostupné a e, e, prísne vymedzenie služeb vysokorýchlostného internetu s tým, aby to zodpovedalo e, väčšinovým skúsenostiam. A napokon e, sme sa rozhodli pre prechodný e, režim pre existujúce služby ako verejné telefónne automaty alebo telefónne zoznamy s tým, aby sa pravidelne overovalo, či takéto služby sú naďalej potrebné s prehľadnutím na požiadavky používateľov. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ako e, e, druhý vystupí Andrej Mali, to je e, bývalý člen Rady Českej regulačnej regulačného úradu pre telekomunikačné služby, je odborníkom E, ktorí zastupujú e, hľadisko nezávislých expertov a regulačných orgánov. And... Ďakujem veľmi pekne, pani Ford. Chcel by som sa poďakovať Dite Charanzovej za pozvanie. Je to pre mňa naozaj veľká čest. Ako viete, z pohľadu národného regulátora je jasné, že povinnosť e, univerzálnej služby je niečo, na čom pracujeme naozaj veľmi tvrdo. V prvom rade mi dovolte poďakovať Antonimu a komisii za za to, čo je napísané v článku 85, eh, že univerzálna služba by mala byť eh, verejne financovaná zo štátneho rozpočtu. Mali sme veľa problémov eh, s financovaním zo sektorového fondu a myslím si, že toto je veľmi dobrý krok zo strany komisie. To, čo sme mali my, respektíve čo má stále na Národný regulačný úrad, sú stále súdne procesy z roku 2005 až 2009, kedy eh, povinnosť verejnej služby bola financovaná zo sektorového fondu. Takže za to vám ďakujeme. Eh, v tom druhom slade si myslím, že je veľmi dôležité podporiť eh, a začleniť do tej do povinnosti univerzálnej služby aj poskytovanie internetu. Pre mnoho ľudí je internet je oveľa dôležitejší ako hlasové služby. Keď som si to prečítal v návrhu, zdá sa mi, že to ide trochu e, e, proti e, nariadeniu o neutralite sietí, pretože sa hovorí o funkčnom pripojení na internete, ktorý by mohol podporovať služby, ktoré sú uvedené v prílohe 5. Parlament a rada odvietli veľmi dobrú prácu s nariadením o neutralite sietí, e, kde sa zabezpečilo, že nikto nemôže rozhodovať o tom, čo môže byť alebo nemôže byť na sieti. A teraz samotná komisia ide e, proti tomu, pretože tu uvádza zoznam služieb. To implikuje, e, že tie služby, ktoré nie sú na zozname, nemôžu byť podporované. Takže napríklad prístup alebo funkčnému pripojeniu na internet hovorí o, o profesionálnom networkingu. Je to LinkedIn, tak ako ho poznáme dnes, ale čo ak niekto vymyslí budúci rok nejakú službu, e, ktorá e, bude veľmi náročná na kvalitu alebo e, rýchlosť siete a bude podporovaná? Asi nie. Zdá sa mi, že by sme tu nemali mať e, pojem e, v návrhu, kde sa hovorí, že univerzálna služba e, je niečo, čo je menej cenné, alebo niečo základné, niečo, čo nemajú tzv. bežní ľudia. Sú tu takisto aj digitálne ciele, a hovorí sa tu o 30 megabitovom pripojení pre všetky domácnosti. Prečo by sme nemali e, teda e, definovať tieto vlastnosti, keď všetci Európania by mali mať do roku 2020? Možno je e, možno zamyslieť sa nad širokopásmovým pripojením ako niečím, čo je bežné a nielen niečo, čo je vyhradené určitým ľuďom. Takže ďakujem veľmi za pozvanie. Ďalším rečníkom Mark Bush, ktorý je riaditeľom riaditeľom regulačného úradu. Ďakujem veľmi pekne, e, pán, pani spravodajkyňa, vážení poslanci. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť a možnosť zapojiť sa do diskusie Orange eh, podporuje návrh eh, Európskeho spoločenstva vrátane univerzálnej služby. Eh, prístup na funkčný internet je veľmi významný. Tak, ako sme to navrhli, funkčný prístup na internet E, ktorý je predpokladom a základom e, z nariadení otvoreného internetu, prináša sadu služieb, e, ktorí budú súčasťou sociálneho a hospodárskeho života. Mechanizmus, ktorý financoval sektorovo tieto záležitosti a zdieľanie nákladov s konkurentami, viedli k nekonečným súdnym sporom medzi firmami, členskými štátmi a inštitúciami. E, je takisto e, nefinancovaný, pretože e, povinnosť univerzálnej služby je príspevkom a prínosom pre celú službu. Špecificky je tu prevádzkovateľ. Nemôžu si častokrát títo ľudia vybrať poskytovateľa služieb. Často toto znamená, že napríklad e, zdravotne postihnutí užívateľia môžu e, mať e, prospech z inovácií a Orange takto podporuje. Vice President for Mobile and Global Access Policy. For... A teraz globálna politika Facebooku. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani eh, predsedníčka, a ďakujem veľmi pekne za možnosť eh, tu eh, vystúpiť. Je mi to veľkým cťou a ďakujem aj v mene Facebooku za možnosť vystúpiť. Toto sú náročné záležitosti a samozrejme veľmi radi si vypočujeme panelistov. Misia Facebooku je urobiť svet otvorenejším a komunikátornejším. A práve takáto platforma je kľúčová. Hm, z našej perspektívy podporujeme programy univerzálnych e, služieb, aby čo najviac ľudí bolo online. Tá univerzálna služba e, musí mať e, taký rámec, ktorý nenarúša trh a samozrejme e, privedie online ešte viacej e, ľudí. Preto je kriticky nasadenie širokopásmového pripojenia Samozrejme, e, musíme podporovať operátorov, aby nasadzovali širokopásmové a sprístupňovali širokopásmové opatrenie. Facebook je presvedčený o tom, že je tu symbiotický e, vzťah medzi operátormi a poskytovateľmi online e, služieb a samozrejme dátových balíkov, ako aj poskytovateľmi infraštruktúr. Infraštruktúra, ktorú, nasadzuje mobilný, ktorú nasadzujú mobilní operátori, umožňujú ľuďom pristupovať lepšie k služby a využívať eh, biznis model. Samozrejme, je to eh, uzatvorený kruh. Facebook eh, je, je aktívne zaangažovaný v alternatívnych infraštruktúrach, aby čo najviac ľudí bolo online. Samozrejme, používame drony, satelity a samozrejme bezpilotné lietadla, aby sme rozšírili internet po celom svete. Konec koncov však pre Facebook je veľmi dôležitý, aby sme mali také prostredie, ktoré podporujú tak užívateľov, ale aj poskytovateľov e, služieb, ako aj operátorov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Martin Salomon z firmy Beuk. Nie? Tak ako? Takže opravujem sa, hovorí pani predsedajúca slova Alexandra Moledo z New Technology and Innovation. Teraz Európskeho fóra pre postihnutých alebo osoby s postihnutím je zodpovedný za technológ- nové technológie a inovácie. Ďakujem za slovo. Nech sa páči, Alejandro. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. V prvom rade v mene Európskeho fóra pre osoby s postihnutím chcem poďakovať výboru IMKO za to, že mám možnosť a priestor prehovoriť na tomto významnom zasadnutí. Elektronická komunikácia a aj služby v tejto oblasti sú veľmi dôležité pre osoby s postihnutím, aby sa mohli v plnej miere zapojiť do spoločnosti a viesť hodnotný život. Preto musia mať aj osoby s postihnutím zabezpečený prístup k týmto službám. Ale keď sa hovorí o tom, že z hľadiska mainstreamingu bol príslušný telekomunikačný balík veľkým úspechom a sme presvedčení o tom, že v kombinácii s dostupnosťou tu je príležitosť aby sa zabezpečila prístupnosť a pripojiteľnosť na internet aj pre osoby s postihnutím, aby aj oni mohli mať k dispozícii tieto nové technológie, pretože sú k dispozícii celkovo a sú pomerne lacné a aby boli lacné aj pre tieto osoby a aby aj tieto osoby mohli lepšie komunikovať so svojimi e, rovesníkmi alebo partnermi a žiť normálny bežný život ciele, ktoré by nás mali viesť a aj nadchádzajúce e, diskusie, ktoré k tomuto budeme viesť, sú nasledovné. V prvom rade by sme mali zabezpečiť rovnaký prístup a rovnaký výber pre osoby, aj teda pre osoby s, posilni, e, s postihnutím. A v tomto zmysle treba posilniť ten záverečný text materiálu. A e, ďalej treba zabezpečiť tzv. totálnu konverzáciu hlas, video a aj real-time text. Je to e, metóda, e, kde v reálnom čase môžete odosielať text a viesť takto konverzáciu. Toto nie je nič revolučného. Napríklad v Lani v decembri americký federálny, e, americká federálna komisia pre komunikáciu práve sa venovala tomuto, že hlasová telefónia sa bude potom taktiež uberať cestou tejto, eh, tohto real textu. Aj dokonca pre eh, za, núdzovú linku 911 budú k dispozícii aj tieto možnosti komunikácie v USA. A okrem toho chceme zabezpečiť dostupnosť aspoň minimálnych eh, služieb pre osoby s postihnutím aby mohli teda aj telefónne služby využívať. A preto, ako už bolo povedané aj pred rečníkmi, jednak je tu dostupnosť ku núdzovému číslu 112, aby mali aj tieto osoby s postihnutím v rámci celej Európy. Na záver mi dovolte ešte povedať niekoľko údajov z mojej štúdie, ktoré, e, ktorú financovala Európska komisia. Pardon. Asi som troška ďaleko od toho obrázku, ktorý chcem ukázať. No dobre, ďalší. Tak, v podstate sme zistili, že existuje značné, existujú značné rozdiely medzi členskými štátmi aj z hľadiska toho, ako sa e, vysvetľujú príslušné ustanovenia e, predpisu o prístupe E, pre osoby s postihnutím. A niektoré z týchto aspektov to spomínam, aj interoperabilitu osoby s postihnutím, napríklad, ktoré žijú v odľahlých oblastiach, tých sa to tiež týka. Poskytli sme, alebo chceli by sme poskytnúť aj určité odporúčania, aby sa zabezpečilo, že osoby s postihnutím taktiež budú mať k dispozícii tzv. totálnu konverzáciu v rámci Európy ale to bude potom funkčné aj medzi členskými štátmi. Zatiaľ niekedy, teda, keď sa zavolajú núdzové služby na 112 napríklad, tak aj toto sa má uľahčiť. Ďalej poprosím, tu by som chcel zakončiť svoje vystúpenie tým, že vám poskytnem E, tieto informácie, keďže IMCO je tým hlavným výborom pre e, sféru, o ktorej hovoríme. Asi by bolo užitočné, keby sme objasnili, ako vidíme navzájom tú komplementaritu ku dostupnosti v oblasti elektronickej komunikácie. Všetko, čo sa týka dostupnosti, a e, disponibility a prečo príslušný predpis európsky o dostupnosti je dôležitý aj pre tento typ služieb. Pokiaľ je ustanovené alebo, poskytovanie špeciálneho technického vybavenia, tam bude asi eh, potrebné zefektívniť aj celkový prístup ku komunikačným systémom a dostupnosť tých eh, doplnkových zariadení pre osoby s postihnutím. Proste keď bežný takýto človek nemôže používať obyčajný bežný smartfón, tak potom e, z hľadiska e, tohoto aspektu je to zakotvené v príslušnom kódexe pre elektronickú komunikáciu. Veľmi dôležitý aspekt, o ktorom som presvedčený, že by mohol byť zahrnutý do le- legislatívy a preto teda e, európske inštitúcie by mali objasniť dôvody a prečo by tam mohol byť video calls, video volania alebo aj real time text. A preto príslušné regulačné orgány v členských štátoch by mali správnym spôsobom využívať existujúce normy, ale je tu snaha zharmonizovať tieto normy, aby aj z hľadiska krížového plnenia e, sa mohli uplatňovať tieto princípy dostupnosti služieb a preto aj príslušná legislatíva o prístupnosti a dostupnosti by mala umožňovať e, e, správne plnenie e, týchto povinností. A tým vlastne končím svoju prezentáciu a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Posledným rečníkom je pani Olga Batura, teda posledným rečníkom v tejto časti je z Inštitútu pre informácie, telekom a média, teda zákony z Westfalische Wilhelms Universität. Dobre, odpoludne, dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že mi dávate príležitosť predniesť svoje stanovisko ku poskytovaniu univerzálnych služieb. A zdá sa, že tu mám troška problémy s týmto technickým zariadením. Takže ďalší slajd, prosím. Poukázali sa na viaceré aspekty, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Vidíte ich aj teraz na tomto slajde. Pokúsim sa vyjadriť stručne ku každému z nich. Takže flexibilita toho rozsahu a možnosť členských štátov, aby na národnej úrovni zachovali všetky e, tieto služby. Problém je v tom, že nikde v texte sa neuvádzajú kritéria, ktoré by sa mohli využiť na vyhodnotenie dostupnosti takýchto služieb, potreby na národnej úrovni. To proste treba preukázať a nikde sa nevysvetľuje, ako normál, čo sú to normálne komerčné podmienky, za ktorých by sa mali zachovať tieto služby. A zachovanie týchto služieb na dlhý čas, presnejšie nezadefinovaný, to môže viesť k určitým diskrepáciám medzi členskými štátmi a môže dokonca viesť aj ku nerovnováhám z hľadiska finančnej podpory pre daný sektor. Druhá otázka sa týka e, funkčného, prístupu, teda, funkčného prístupu na internet. Toto je veľmi inovatívna otázka. E, prístup je z dola nahor a Ide o reálnu hodnotu z hľadiska komunikačných služieb. Uplatnenie tohto ustanovenia možno pre členské štáty bude náročné, pretože je tu riziko určitých nedôsledností na národnej úrovni a možno aj ku erózii alebo podkopaniu tých medzinárodných princípov. A to, na to poukazuje na toto riziko aj príslušná štúdia Smart 2014-0011 a práve tam sa poukazuje na to, že existujú určité koše tých služieb, ktoré sú navzájom odlišné v jednotlivých štátoch. Preto by bolo dobré, aby členské štáty dostali určité vodítka, určité kritéria, ako uplatňovať tieto základné služby, ktoré majú byť podporované tým prístupom na internet. Po tretie, úvod roz, informácií o rozdieloch eh, medzi dostupnosťou a teda dostupnosťou z hľadiska nákladov a dost, prístupom alebo prístupnosťou tej siete. A v podstate tieto otázky affordability, teda dostupnosť eh, finančná, vychádza aj z toho, aké podmienky sa poskytujú na trhu, ale treba rozlišovať a pri riešení jednotlivých problémov. Hlavne, keď eh, odborníci z akademickej sféry poukazujú že často z hľadiska uplatňovania nových infraštruktúr existujúce princípy nestačia. A v podstate niektoré tieto metódy, ktoré sa uplatňujú, sú chybné, ale mám aj slady pripravené, ale aj vzhľadom na časové obmedzenie nebudem zachádzať do detailov. Chcem poukázať len na tie nedostatky opatrenia týkajúce sa dostupnosti práve nebudú vždy fungovať, pretože nie sú dosť atraktívne pre súkromné e, podniky, ale tie ďalšie zase nie sú dosť atraktívne pre konečného užívateľa. Čiže tým pádom majú členské štáty dosť voľnú ruku, e, ale druhá otázka je, do akej miery majú tu ten nárok na uplatnenie univerzálnej služby a do akej miery sa tento ich nárok dá v praxi uplatniť. Ďalší bod. Ešte, ešte poprosím posunúť. Ďakujem. Po štvrté, financovanie, poskytovanie univerzálnych služieb a aspekt verejného rozpočtu. Toto je veľmi vítaná podtéma a v podstate ide o to, že to je spravodlivý systém aj voči konkurencii a nemôže, alebo môže to presnejšie zamedziť nejaké skreslenie eh, v oblasti hospodárskej súťaže ťažká ťažkosť, ktorá tu je, aby, ak by to mali členské štáty všetko platiť z vlastného vrecka, lebo zatiaľ sa uplatňujú skôr odvetové e, platobné systémy. A celkovo e, tie financie, ktoré z európskych zdrojov na to prúdia, sú čoraz menšie. A neposlednom rade chcem povedať teda po piaté rôzne aspekty a tu chcem poukázať na určité nedosledky v terminológii, ktoré terminológií, ktoré taktiež majú dopad na, medzinárodná, pardon, na univerzálnu službu. Hovorí sa tu o end users, čiže koneční užívateľia, ale v článku 2 návrhu kódexu sa hovorí o tom, že end user môže byť nielen fyzická osoba, ale aj e, v podstate subjekt podnikateľský. A tak, keď hovoríme o Uplatňovaní opatrení, ktoré majú e, ovplyvniť dostupnosť finančnú, tak sa hovorí o zárobku toho e, konečného užívateľa, teda jeho príjmu napríklad. Ďalej, end users, čiže koneční užívateľia, ktorí zarábajú málo, majú malé príjmy, tak by mohli dostať nejaké poukazy, vouchere. A... Takže takýto systém by potom mohol viesť k tomu, že sa to dá pokladať za štátnu pomoc. A to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, nech sa páči otázky, pani Charanzová začne. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Rada by som poďakovala pre všetkým rečníkom za úvodné vystúpenia bol by zaujímavé vypočuť si aj názor komisie, napríklad to, čo spomínal pán Mali, to je veľmi relevantné, čo povedal. A moja otázka by bola veľmi podobná. Takže ide tu o vnímanie toho, aký je internet, prístup e, na internet. Ako to vníma verejnosť. Máte pravdu aj v tom, že členské štáty by mali zo svojho rozpočtu prispievať a beriem na vedomie aj to, čo hovoria niektoré členské štáty. Prečo, by, prečo by sme my hľadať na takéto účely nejaké prostriedky? Hej? Takže ako by ste odpovedali na takéto pochybnosti alebo obavy? Hm? Pán Roy, nech sa páči. Hm, ďakujem za slovo. A ak dovolíte, asi by sme zašli troška hĺbšie. Vyjadrím sa k tomu istému. Takže, čo sa deje? Na jednej strane je tu európsky semester a úsporné mechanizmy a potom na budúci rok to bude ešte ťažšie, aby členské štáty investovali hlavne do tej verejnej stránky na jeden rok sa povie, že to bude ťažké pre štátne verejné orgány dlhodobo investovať. Na druhej strane toto je dôležité, ak sa má investovať do takýchto zariadení, potom neskôr to môže priniesť určité príjmy. Ale potrebujeme samozrejme určitý čas a stabilné prostredie pre takéto investície. Vieme, že aj zo skúsenosti u nás v Holandsku potre... proste vieme, že aj trh potrebuje určitú stabilitu pre takéto podmienky. Otázka z mojej strany. Potrebujete to re... naozaj regulovať? Keď na jednej strane tu existuje politika, máme európsky semester, tak môžu existovať eh, od... špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny na každý rok. A povedzme, že to, môže to mať vzťah ku e, investíciám zo strany členských štátov a potom by to mala byť jednoznačná politika, ktorá vychádza z toho, že ak chcete mať e, tzv. internet veci a G5, tak potrebujete aj technické vybavenie. Takže potrebujeme to regulovať nejakým kódexom? Hm? Alebo ide o to, že sa to týka politiky, ktorá umožní e, členským štátom, aby investovali do tejto oblasti. A tak potom chcem vedieť, či to budeme uplatňovať. A, čiže tam, či vznikne možnosť pre členské štáty, aby investovali, alebo teda, e, pokiaľ by to malo byť európske, tak tiež to treba jasne povedať, a čo sa týka potom aj tých príslušných investícií. To je, proste peniaze budú potrebné tak či tak. Čiže toto je prvá moja otázka. Či toto je to správne miesto, kde by sme mali regulovať. A ešte mám poznámku. Tá sa týka technické neutrality, a čiže aké prostriedky budete používať technického charakteru Existujú, sú tu nejaké poznámky, v tom, ktoré dozneli v tom prvom kole informácií, že sme zašli už troška príliš ďaleko. A to je dôležité. Ak tam, povedzme, e, tak povediať, zložíme prst do jedného typu technológie, tak už za pár rokov sa s ňou patrične zoznamíme a potom to, k tomuto sa určite vedia vyjadriť viac špecialisti. Tak, ako sa to potom bude vyvíjať. Ďalej, malým, Mici. Ďakujem za slovo a ďakujem za veľmi zaujímavé prezentácie zo strany rečníkov a chcem sa sústrediť na požiadavky, ktoré sa týkajú kodexu a osôb s postihnutím. Aby som sa obľatila na komisiu, aby objasnila prepojenie medzi e, týmto Európskym kódexom a zákonom o dostupnosti v podstate sa točíme dokola. Či tie ustanovenia, ktoré sa týkajú prístupnosti alebo dostupnosti, aj z hľadiska telekomu, či tieto dva dokumenty, ktoré existujú, môžeme nejak zlúčiť, alebo ako na to nazerať? Čo má byť vlastne zaradené kde? To by som chcela vedieť. Je tu aj otázka na pána Alejandra Moleda možno tiež sa bude k tomuto chcieť e, vyjadriť, ale mám aj pre neho konkrétnu otázku. Tie opatrenia, ktoré sa navrhujú v kódexe, či sú teda náležité, alebo či tam treba doplniť ešte niečo do toho kódexu, aby bol kompletnejší, úplnejší, týka sa to komunikácií a iných služieb, hej? A vrátane aj elektronických služieb, ale aj tých núdzových služieb, Čiže hovoríme o osobách s postihnutím predovšetkým. Takže to sú moje otázky na dvoch rečníkov. Thank You, chair, and... Uh, ďakujem pani predsednička, ďakujem všetkým rečníkom. Jedna poznámka a otázka. Predovšetkým treba povedať, že vzťah medzi kodexom o komunikáciách a e, e, smernicou o dostupnosti je veľmi dôležitý. E, E, môžeme hovoriť čokoľvek e, ohľadom e, kompetencia Chýmka, ECC a podobne, pokiaľ nebudeme mať ambicioznú dohodu o dostupnosti. To znamená, že budeme mať jednu zraniteľnú oblasť a v tomto smere podporujem poznámky, ktoré odzneli z úst predstaviteľa Európskeho fóra zdravotne postihnutých. Pokiaľ ide o definíciu funkčného E, vysokorýchlostného internetu. Na to poukázal a predstaviteľ Českého regulačného úradu. Vidím tu určitý problém. Samozrejme, nechceme e, vzbudiť dojem, že funkčný, e, alebo prístup k funkčnému internetu sa týka niektorých služieb a niektorých nie. Musíme si dávať pozor, aby sme sa neodchýlili od princípu sieťovej neutrality. A preto, podľa mňa, namiesto toho, aby sme vymenovali konkrétne služby, e, bolo by lepšie zaviesť základné princípy. Napríklad funkč- prístup k funkčnému internetu musí e, umožniť ľuďom zúčastňovať sa e, spoločenskej činnosti, využívať štátne služby a potom, aby sa to pravidelne Eh, aktualizovala z hľadiska eh, vysokorýchlostného internetu. Nebolo by eh, zrejme, a to komisia má pravdu, dá do zariadenia nejaké konkrétne čísla, ale povedať sociálne médiá, to je príliš neurčité. Takisto aj definícia prístupu k funkčnému internetu by sa mohla zdôrazňovať, by mohla zdôrazňovať iba rýchlosť načítovania na vzdialené počítače a nie na servery. Čiže e, nebolo by lepšie vyhnúť sa detailom a e, pravidelne e, aktualizovať, čo znamená prístup, funkčný prístup k internetu a definíciu rýchleho internetu. Kolegyňa Grapiny, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pozorne e, e, som si e, prečítala tlačové oznámenie Európskej komisie. Mám otázku na zástupcov komisie. Úvodom ste totiž povedali, že z hľadiska konektivity, zvýšenia konektivity, a to je jedným zo zámerov Európskej únie, bude potrebné počas nasledujúceho ročia investovať asi 500 miliard eur. A podľa vašich odhodov e, e, chýbajú tu 155 miliard. Otázka, ak začínate e, z toho, že už vopred viete, že bude tu schodok, ako to chcete vyriešiť za využitie fondu FC? Totiž v tlačovom oznámení zdá sa, hovoríte, že sa nám nepodarí naplniť stanovené ciele. Využijem prítomnosť zástupcov Facebooku. E, E, Komisia v rovnakom oznámení e, e, hovorí, že chcete zabezpečiť, zaistiť bezpečnejšie prostredie v režime online pre všetkých používateľov a spravodlivé pravidlá pre všetkých zainteresovaných. Napríklad využívame dennodenne Facebook a dostávam oznámenia od občanov, že Facebook z ich hľadiska je riešený katastrofálne že niekedy nie ste schopní písať e, na e, e, vlastnej stene. A otázka na komisiu. Ako zaistíte spravodlivejšie pravidla pre zainteresovaných a používateľov a, a zároveň uplatnite pravidla zaistujúce bezpečnosť? Ľudia totiž sú veľmi nespokojní. Ďakujem. Chcel by som sa vrátiť k otázke financovania. Problém totiž e, spočíva v tom, kto e, zaplatí prístup vo vzdalenej oblasti, kde e, sa to neoplatí urobiť na trhovom princípe. Ak predpokladáme, že za každým to zaplatí verejný rozpočet, tu vznikne obrovský E, tlak zo strany 98% e, ľudí, ktorí majú internetové služby a e, budú mm, sa pýtať, prečo verejné zdroje budú platiť za služby ktorý, človeka, ktorý sa samostatne rozhodol, že bude bývať niekde ďaleko. A mnohí národné regulačné orgány tvrdia, že E, musia mať e, možnosť buď e, zaplatiť to zo sektorálneho fondu, alebo z verejného rozpočtu, aby sa, aby sa mohli slobodne rozhodnúť. A, a to znamená potreba, potrebu sektorálneho fondu, kto tam bude prispievať. Zrejme to bude závisieť od poskytovaných služieb. Ak pôjde o najzákladnejšie služby, niečo ako eh, hlasové služby alebo základné internetové služby a ak nepôjde o eh, video eh, streaming na požiadavku, prečo by to mali zaplatiť ľudia, ktorí využívajú tieto streamingové služby? A ak je širokopásmový internet, ktorý to vie, vie zabezpečiť, potom to treba zaplatiť. Takže viete si predstaviť takúto e, možnosť e, fakultatívneho e, financovania, pri ktorej členské štáty sa rozhodnú podľa toho, čo konkrétne chcú vefinancovať, či už nejakú vzdialenú vidieckú oblasť alebo nejakú skupinu jednotlivcov, aby mohli pritom siahnuť po rozličných nástrojoch. V každom prípade niektoré členské štáty a regulačné orgány členských štátov navrhujú takúto možnosť. Chceli by ste reagovať na niektoré z týchto otázok? Máme ešte 8 minút a 8 rečníkov, čiže pre každého 1 minúta. Vážna pani predsednička, myslím si, že viacer otázky smerovali na komisiu, takže ak dovolíte, ale boli zo skupiny, takže otázka poskytovania alebo financovania poskytovania univerzálnej služby. Prvá otázka, e, e, čo konkrétne chceme vyfinancovať, ak v prvom rade e, chceme zabezpečiť cenovú dostupnosť a ak v členskom štáte trh je konkurencieschopný, potom potreba nejakých subsidí môže byť veľmi malá podľa nášho odhadu v tých oblastiach, kde členské štáty by sa mohli rozhodnúť v prospech takejto dodatočnej podpory Išlo by e, o takéto čiastky, ktoré e, si nevšimneme na rádare Európskeho semestra, pokiaľ ide o e, makroekonomické vplyvy. Ak ide o financovania výstavby siete, profesor Botu už povedal, že zatiaľ univerzálne služby v tejto oblasti sa neosvedčili a e, členské štáty, ktoré e, pri, e, vytvárajú ako Spojené kráľovstvo nejaké programy e, pre e, vytvorenie takýchto e, vysokorýchlostných e, pripojení e, v, na videku. To si vyžaduje verejný a politický konsenzus. Ak e, by sme mali schváliť nejaký širší sektorový fond, e, to je e, tiež e, faktor, ktorý e, pôsobí týmto smerom. Čiže e, e, môžeme e, zmeniť základné financovanie takéhoto sektorového fondu s prihľadnutím na potrebu konkrétnej rýchlosti internetu. S tým súvisí otázka podstaty sieti. Pán Fenislav hovorila o otázke sieťovej neutrality. Tu by sme chceli podotknúť, že ak vynimočne rátate s e, poskytovaním e, univerzálnej služby e, na fixnom mieste, to by malo znamenať úplnú neutralitu z hľadiska technologickej. To nemusí znamenať, že všade bude nejaké optické vlákno alebo to môže byť aj e, satelitné pripojenie, ale bezdrotové pripojenie. A v tomto návrhu sme e, otvorení, pokiaľ ide mobilné poskytovanie služieb. E, to súvisí s tým, že takéto rozdiely sa v podstate rušia v členských štátoch. Zanikajú. Otázka sieťovej neutrality, e, e, e, na rozdiel od technologickej neutrality, tu tiež zaznela. Mm, nechcem vás nechať na pochybách. Domnievame sa, že princíp k funkčnému internetu by nemal byť omezený na konkrétne druhy služieb, ktoré sa spomínajú v návrhu. Ide o určitý benchmarking, E, e, e, minimálnych požiadaviek. Ako sa správne poukázalo, títo príklady môžu byť o niekoľko rokov zastarané. Ale úlohou samotného návrhu tohto článku tu treba mm, mm, mať na zreteli, že mm, ako etalon využívame služby používam služby, ktoré e, sa vyžadujú väčšinou občanov. E, v niektorých členských štátoch čo skoro to môže byť 35 e, megabajtov za sekundu. Ale nemali by sme využívať výnimočné nástroje na naplnenie funkcií nad nejaký rámec požiadaviek pokiaľ ide otázky e, na vzťah medzi ustanoveniami kodexu e, vo vzťahu k, e, za aktom o dostupnosti a zdravotne postihnutými, vnímame to komplementárne aby som veľmi hrubo zhrnul prezentáciu predstaviteľa Fóra zdravotne postihnutých akt o dostupnosti by mal stanoviť určité technické normy a kodex by e, e, mal e, vytvoriť nejaké doplňujúce záväzky a povinnosti, pokiaľ ide o cenovú dostupnosť koncových zariadení, ktoré by mali splňať takéto normy. A v ideálnom prípade to by malo byť ruka v ruke, i keď časový harmonogram to nevždy umožňuje. Aby sme to dokonalo naplnili, trošku som E, zneužil svoj čas, takže mal by som zrejme e, zastaviť. E, chcel by som vás požiadať, aby ste to predložili aj v písomnej forme. Ja som zrejme jediná členka, poslankyňa tohto parlamentu, ktorá sa zapodovala financovaniem takýchto sietí a chápem váš argument, že ak budeme financovať iba cenovú Dostupnosť to by neznamenala veľké náklady, takže poprosím vás, aby ste to predložili v písomnej forme, aby sme to mohli, eh, aby sme mohli na toto nadviazať. Eh, eh, tu odzneli viaceré otázky ohľadom nákladov verejného rozpočtu. Čo si o tom myslia ostatní rečníci? Ďakujem pekne. Ešte dva body. Som presvedčený o tom, že funkčný prístup na internet by nemal byť menej cený voči bežnému prístupu na internet. E, ľudia so zdravotným postihnutím a ľudia, e, ktorí sú ohrození chudobou, ľudia s osobitými potrebami by mali mať e, prístup k rovnakej forme internetu ako široká verejnosť. To je to, čo by som chcel povedať v prvom rade. A čo sa týka univerzálnej e, služby, tá musí byť predovšetkým dostupná. A rovnako ako profesor Batura e, si myslím, že univerzálna služba nie je e, príliš dobrou formou na zvýšenie prístupnosti alebo na všeobecné rozšírenie napríklad optických vlákien. Nie je to najlepší nástroj. My v Európskej únie Eh, existujú oveľa lepšie nástroje dosiahnuť univerzálnu dostupnosť, napríklad, eh, napríklad fond FC, tzv. Junckerové peniaze. Takže myslím si, že univerzálna služba eh, môže naplniť tieto potreby univerzálne dostupnej služby pre zdravotne postihnutých ľudí. Ďakujem. to znamená to, že predpokladáte, že, že predpokladáte, že existuje už prepojenie, ale e, štát bude platiť za e, pripojenie. Neviem, či je to tá správna odpoveď, či to naozaj dotiahne, ak to necháme na súkromnom sektore, e, potom internet do všetkých oblastí. Nejaké iné pripomienky? Ďakujem veľmi pekne. Oceňujem to, čo povedala komisia a nastojím na tom, že čo sa týka funkčného internetu, ktorou, ktorá je terminológiou, ktorá pochádza z existujúceho rámca, ale je jasné, pre nás funkčný internet znamená prístup na internet eh, a v rámci nariadenia o otvorenom internete. E, tam neexistuje žiadna diskusia na túto tému. E, nemali by tu byť žiadne dvojznačnosti v tomto zmysle. v odpovedi na špecifickú otázku, ktorá sa týka online bezpečnosti, my to berieme e, veľmi vážne a spolupracujeme e, s vládou ako aj zaujímavých skupinami, e, ktoré majú zabezpečiť, že sa odpovie adekvátne na tieto záležitosti obsahu. Toto nie je moje pole po odbornosti, ale samozrejme poskytneme vám dodatočné informácie, čo robíme v tejto oblasti. Ja som eh, Salomon eh, z Európskej organizácie pre spotrebiteľov. Čo sa týka funkčného prístupu na internetu, eh, mali by sme hovoriť iba o prístupe na internet, nie o funkčnom prístupe na internete. Mali by sme definovať minimálnu službu ako minimálnu kvalitu službu a členské štáty si to prispôsobia svojim potrebám a môžeme to samozrejme revidovať výročne. Čo sa týka financovania, myslíme si, že by to malo byť na členských štátoch a či to bude súčasťou e, štátneho rozpočtu, alebo to sa bude vychádzať zo súčasného modelu. To by mali rozhodnúť členské štáty. Alexander. Alexander. Ďakujem veľmi pekne, že sme hovorili o téme digitálneho rozdelenia. Je to veľmi významné pre ľudí so zdravotným postihnutím. Jeden z troch ľudí so zdravotným postihnutím nikdy ne, e, nemal prístup na internetu. Nemôžu zatelefonovať, zavolať e, inému človeku alebo e, absolvovať pohovor. A častokrát nemôžu využívať ani e, služby. Takže stále tu existuje priestor na zlepšenie v tomto ohľade a potrebujeme určité opatrenia v kodexe elektronickej komunikácie na to, aby sme zabezpečili e, služby prenášané videom a zabezpečili to, aby prevádzkovateľia zabezpečovali úplnú mieru konverzácie vo svojej sieti. To, čo nie je obsiahnuté v návrhu, interoperabilita týchto služieb, tak ktokoľvek v Európe, ktorý využíva tento text pri kontaktovaní napríklad záchranných služieb e, pri totálnom rozhovore prostredníctvom e, okamžitej textovej e, služby sme presvedčení o tom, že potrebujeme obidve časti legislatívy aby sme zabezpečili prístupnú Európu. A ako som povedal už predtým, malo by to byť špecifikované v kódexe elektronickej komunikácie a samozrejme súčasťou produktov, ktoré zabezpečujú túto službu a ktoré sú stanovené v akte o dostupnosti. Ďakujem. Pani Batura. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som odpovedal na tú otázku, odkiaľ by mali pochádzať e, tie peniaze čo sa týka dostupne a funkčnému prístupu k internetu, e, naozaj podporujem to, čo hovorí komisia. E, v prvom rade, koľko by stala univerzálna služba, e, či budeme presadzovať dostupnosť alebo prístupnosť ak budeme postup, e, obhajovať dostupnosť, e, tak potom množstvo vynaložených prostriedkov bude záležať od toho, čo e, bude, aké služby budú zahrnuté v tomto funkčnom prístupe na internete. To znamená, ak, čo podporujeme, akú rýchlosť uploadu a downloadu. Je to 1 megabit, 20, 30, to musí byť prerátané. Tretím bodom je problém s nákladmi na univerzálnu službu, je v skutočnosti to, že nevieme, koľko vynakladáme na univerzálnu službu v súčasnosti. V prvom rade v tomto kontexte nie všetky členské štáty aktivovali e, svoje financ, fin, financujúce schémy. Nie, všetky, nie všetci operátori žiadali e, kompenzáciu a na to e, častokrát, aby vôbec dostali túto e, kompenzáciu, tak musia prejsť veľmi náročným, komplikovaným a zaťažujúcim procesom. No a e, poďalšie, pokiaľ viem, nie sú dostupné verejné údaje, ktoré by nám povedali, koľko tieto krajiny, ktoré aktivovali fondy na univerzálnu službu. Španielsko je jedinou krajinou, ktorá konsekventne zaznamenáva, koľko vynakladajú na univerzálnu službu. A častokrát e, e, odmietli napríklad zaviesť širokopásmové pripojenie do rozsahu univerzálnej služby. Takže nevieme, koľko to bude stáť, e, pretože musíme to najprv vypočítať. Sú tu určité extrapolácie výpočtové, ktoré sa urobili pre účely štúdie Európskej komisie, takže toto je taká orientácia pre E, orgány, ktoré rozhodujú. A ešte jedna poznámka, ktorá sa týka neutrality siete, ktoré sa týka v prípade funkčného pripojenia na internet. Toto je v skutku veľmi závažnou bodou a o tom sme už hovorili aj prispievateľmi do diskusie. Takže, ako sme povedali, funkčný prístup na internet môže byť a bude definovaný členskými štátmi na ich e, úrovni, pretože to im umožňuje veľkú flexibilitu a je to dobré a takisto aj preto, pretože náklady univerzálna e, služba bude mať rozličné náklady, pretože e, záleží od toho, aké služby zahrnú do toho funkčného prístupu na internet. Avšak Európska únia musí poskytnúť určité usmernenia a kritéria v metodológii, akým spôsobom by mali byť služby do tohto univerzálneho prístupu na internete vyberané a kto by ho mal poskytovať. E, stanoví štát základné princípy, e, budú sa stanovať rozličné usmernenia a toto sú všetky dobré možnosti. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, prejdeme na druhú polovicu, ktorá sa týka diskusie o koncových užívateľov a právach. Trochu zmeníme poradie, aby sme dali niektorým rečníkom lepší priestor, respektíve možnosť prvého výberu. Takže poprosím e, pani Kalitán. Je to odborníčka na rozvojovom e, oddelení na centre, e, na núdzovom centre estanských elektronických služieb a do akej miery sú tieto prostriedky prepojené na nové typy komunikácie. A takže pani tam. Pekné poobedie. Chcela by som dostať, e, že e, núzové centrum v Estónsku je organizáciou, ktorá je zodpovedná za jednu či dve služby e, v celom Estónsku. A samozrejme je nám veľkou cťou, že tu môžeme byť, pretože mám príležitosť hovoriť o AML, ktorý je tým najdôležitejším projektom počas mojej kariéry. A a ja tu pracujem v tejto oblasti už 10 rokov. A prečo je e, rozvinutá mobilná lokalizácia taká dôležitá, pretože 90% e, hovorov je uskutočnených z mobilných telefónov na núdzové linky a ten kľúčový prvok núdzového hovoru e, je veľmi dôležitá. A táto lokácia bola doteraz veľmi nepresná, pretože predovšetkým vo vidieckých oblastiach tá lokalizácia bola obmedzená a približná v rozsahu niekoľkých desiatich kilometrov štvorcových, preto je veľmi dôležité Eh, aby sme nemárnili čas tým, že sa snažíme špecifikovať eh, lokáciu eh, volajúceho. Ale vzhľadom na to, že od júna 2016 máme možnosť v Estónsku využívať presnejšiu lokalizáciu telefonujúceho pri volaní na núdzovú linky, pričom využívame AML, čo je tzv. rozvinutá mobilná lokalizácia. Nie je to niečo, čo je zložité. Je to veľmi jednoduchá záležitosť. Je to v podstate dostupné už e, vo všetkých súčasne predávaných telefónoch. A krajiny e, musia túto službu iba nasadiť e, a pripraviť záchranárske zložky. Pre ľudí je to veľmi dobré, e, pretože to nie je žiadna aplikácia, nemusíte si nič stiahovať a je to samozrejme zadarmo. To znamená, že keď vytočíte 112 alebo e, záchrannú linku, lokačná služba v mobilnom telefóne sa aktivuje a zároveň, ako voláte, spolu s hovorom záchranné služby e, dostávajú lokalizáciu volajúceho. V súčasnosti je to už e, nasadené v Estocku, ale takisto aj e, v Litve a Spojenom kráľovstve a Rakúsku. A mnohých iných krajinách sa tento systém testuje. Čo sme chceli takisto spomenúť, je to, že keď sme tento systém nasadzovali v Estónsku, e, všetci poskytovateľia služieb boli veľmi nápomocní a zaujímalo ich e, rozvinutie lepšej lokalizácie volajúceho. Každý deň e, dostaneme približne 700 AML lokalizácií a takmer 90 z nich sú s toleranciou 50 metrov. Týchto 50 metrov znie dobre, avšak keď si porovnáme týchto 50 metrov, ktoré s lokalizáciou, ktorú sme mali e, pôvodne, ktoré poskytuje MNO, o 50 metrov nižší e, metrov nižší rádius je oveľa, oveľa lepší. Toto sú obrázky z skutočného života. Deti e, e, kontaktovali 112, pretože e, ich dom bol ich dom horel a prostredníctvom tou zlou vecou bolo, že deti, ktoré volali na 112, neboli v tejto oblasti a keď nás zavolali, boli veľmi rozrušené a, a dali nám e, číslo aj ulicu, ale nevedeli názov domu. Našťastie AML poskytlo lokalizáciu e, wi a našlo správny e, dom a mohli sme vyslať eh, záchranné služby, to znamená ambulanciu a hasičov. A všetko bolo eh, vyriešené k spokojnosti a nič zle sa nestalo. Ďalší príklad z reálneho života. Táto modrá lokalizácia je definovaná prostredníctvom MNO. V tomto prípade ten rádius je väčší ako 1 km. No, toto je z vidieckej oblasti. Volajúci bol vynesený z cesty, respektíve sa stratili a nevedeli, kde sú, neboli závažne zranení, avšak potrebovali pomoc, pretože auto zišlo z cesty boli pre nich e, neznámej oblasti a nemohli špecifikovať konkrétnu lokalizáciu. Ale prostredníctvom AML sme zistili ich lokalizáciu, ktorá bola pomerná presná GPS. Lokalizácia bola veľmi dobrá, ale mala rádius 9 metrov. Takže mali sme viacero takýchto prípadov, kedy nám EAML pomohlo a teraz sme toho názoru, že lokalizácia na e, základe telefonického zariadenia je presnejšia a nákladovo efektívnejšia ako MNO. Takisto štúdia potvrdzuje, ktorá bola vykonaná v rámci projektu 112, e, ukazuje, že služba AML v priebehu 10 rokov ušetrí 95 miliard a zachráni 7500 životov. Takže, ako som povedal, v Estónsku e, poskytovatelia e, služieb boli eh, veľmi nápomocní, pretože takisto chceli eh, lepšiu lokalizáciu. A, a myslím si, že takto by to malo byť po celej Európe. Takže to je celé z mojej strany. Bolo to nesmierne zaujímavé, ďakujeme veľmi pekne. A teraz poprosím Martina Salmana z Dánskej rady pre spotrebiteľov aby sa vyjadril tieto téme. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, pani spravodajkyňa, dámy a páni. Po týchto veľmi zaujímavých a konkrétnych prezentáciách by som ja troška išiel cestou všeobecnejších vyjadrení. Vítame iniciatívu Európskej komisie, aby sa posilnil režim ochrany spotrebiteľa aj v tejto oblasti Určite to súvisia aj s príslušnou legislatívou, ktorá sa týka ochrany spotrebiteľa. Môžeme povedať, že ešte stále nás čaká veľká, veľký kus práce, dlhá cesta na ochrane spotrebiteľa, pretože ešte stále situácia nie je uspokojivá. To je poprvé. Po druhé, musíme zadefinovať otázku harmonizácie práv spotrebiteľov existujú dosť veľké disproporcie medzi jednotlivými členskými štátmi a to súvisí aj s úrovňou rozvoja trhu v jednotlivých krajinách. A musíme si uvedomiť aj to, že ak sa to zharmonizuje celkovo v plnej miere, tak potom e, možno pre niektoré členské štáty bude ťažké aj uvádzať na trh nejaké nové produkty alebo modernizovať. Okrem toho, po tretie, vítame E, rozšírenie pôsobnosti, aby aj digitálne komunikačné systémy boli zahrnuté. A znamená to, že ochrana spotrebiteľa predovšetkým v oblasti bezpečnosti a spolahlivosti spojenia je vec, ktorú ocenia spotrebitelia. A nakoniec sa chcem vyjadriť k tomu, že to, čo sa už aj diskutovalo predtým. Teda hovoríme o nedostatku fung- fungovania jednotného trhu pri dlho, teda pri voleniach na veľké vzdialenosti a tam určite je priestor pre zlepšenie aj na úrovni stoviek percent. Určite aj viacerí poslanci Európskeho parlamentu zdieľajú môj názor a myslíme si, že, že celý balík, keď sa o ňom diskutuje, tak je práve veľmi spra- teraz tá vhodná chvíľa, aby spotrebitelia aj bohatí, aj chorobní mali k dispozícii tieto služby a boli napojení do siete v Európe. Ďakujem. A teraz Kevin Martin z Facebooku. Ďakujem. Facebook tiež víta tento návrh harmonizácie celého rámca a vážime si že sa berú do úvahy aj rôzne technické odlišnosti. Je dôležité pochopiť aj, prečo sa to deje. Telekomunikačné siete sú charakteristické dosť veľkými nákladmi a aj z hľadiska infraštruktúry je tam pomerne malý počet hráčov, tak povediac. Na rozdiel od tohto online služby e, majú Samozrejme, opačnú situáciu je tam mnoho aktívnych hráčov. A v tejto sfére sa vlastne poskytovateľia z týchto služieb musia, alebo musia rátať s tým, že tu bude dosť veľká konkurencia. A dôležité je, aby existoval priestor pre inovácie pre také veľké firmy, ako je Facebook. A toto je vec e, kritického významu, aby sa zachovali aj tie rozdielnosti, ktoré medzi jednotlivými službami a ich poskytovateľmi existujú. To, čo rozlišuje, by malo byť taktiež veľmi jasne zadefinované v kódexe. Pre mnohých e, telefón alebo telefónia je veľmi jasne zadefinovaná a má byť k dispozícii každému, hoci kde. Na rozdiel od toho, nezávislé e, služby nepoužívajú takéto bežné čísla, pretože nie sú napojené na bežnú telefónnu sieť. Ani nepríjmajú volania e, z takej siete, ale ak áno, tak je v podstate je to čosi ako nejaké číslo sociálnej poistky, ak sa nejaké číslo teda má uplatniť. Takže záväzky. Ťažko hovoriť o nejakých e, zmluvných záväzkoch, keď neexistujú také zmluvy, ktorých by sa to týkalo. Prenositeľnosť, e, alebo prenositeľnosť čísla aj iného poskytovateľa, to tu vlastne tiež neprichádza do úvahy. Keď hovoríme o ľudzových a tesných volaniach alebo tesných službách, službách, je dôležité a životne dôležité nakoniec, aby ľudia mali možnosť prístupu na takéto číslami Facebook poskytuje tiež tzv. safety check, bezpečnostnú kontrolu, aby v prípade nejakých tiesňových situácií eh, osoba mohla komunikovať treba s najbližšími osobami. Tým sa, povedzme, tým sa poskytne prístup na číslo 112, teda núdzové volania. To už tu spomínali aj predrečníci. A je to veľmi dôležité, aby toto existovalo. Poprvé, musí byť to byť e, systém, teda, ktorý bude fungovať automaticky. A po druhé, a to je ešte dôležitejšie, e, proste dôležité, aby ten volajúci mal prístup k čo najbližšiemu poskytovateľovi núdzových e, služieb a teda musí dochádzať ku automatickému určeniu miesta, kde sa nachádza. A sieť má poskytovať persistentne na stále takéto informácie. A na sieti e, v podstate existuje takýto prístup a to súvisia aj s Wi-Fi, aj s GPS-kou a to môže výrazne skvalitniť e, úlohu lokalizácie, teda určenia miesta, kde sa daná osoba nachádza Často tá presnosť e, súvisí s tým, alebo závisí od toho, aká je miera e, technických zariadení, do akej miery sú vyspelé a moderné. Okrem toho, e, nie je automatikou, že, alebo nie, automaticky sa poskytuje e, povolenie na prístup k takýmto e, informáciám, takže to tiež treba riešiť. Ďalej, je tu aspekt technický a technologický, že treba zmodernizovať e, systémy, aby stále boli čo najkvalitnejšie z hľadiska poskytovania týchto služieb. Ako hovorili už predrečníci, stále je priestor pre ďalšie zvyšovanie kvality. A existuje vlastne stále dopyt a ten vedie k ďalším a ďalším inováciám. Ďakujem. No, zaujímavé, hovorí pani predsedajúca. Takže môžem cez Facebook zavolať svojmu synovi, ktorý je tínejdžer? Je to iné, než keď tu vyťukám 112, alebo teda nejak, nejaké číslo? A ešte to môžeme prediskutovať aj s Orangeom. A, takže, Orange, nech sa páči, vyjadrite sa. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Orange menej má tendenciu podporovať e, niektoré aspekty tohto kódu. Pokiaľ je o regulované služby, to ide prístup na internet, prístup, potom komunikácia a tretia kategória signálnych služieb. Treba objasniť, že táto tretia kategória sa týka iba prenosových služieb, či sa vylúčujú, čiže sa vylučujú služby typu hm, interpersonálnej komunikácie alebo aj to, čo je predmetom smernice e-commerce. Takže každý takýto, každá takáto poskytovaná služba musí byť jasne zakategorizovaná a by sa vylúčila e, nenáležitá ochrana a aj porušovanie rovnováhy na trhu. A sme za to, aby došlo ku harmonizácii v rámci Európy. Je to v podpory jednotného trhu. Povinnosti konečných užívateľov by sa mali v tomto smere zohľadniť. Čiže články 91 až 100 práve poukazujú na toto. Niekedy v týchto témach menej je viac a ako už komisia povedala, v súvislosti e, s rovnováhou vynaložených nákladov a efektívnosti, ktorá sa týmto dosiahne. To má byť zohľadnené vo vzťahu ku všetkým spotrebiteľom. Návrh o návrh e, tému switching je spínanie teda sa týka poskytovania služieb zo strany operátorov, aby sa vylúčili akékoľvek eh, vonkajšie zásahy alebo eh, ovplyvňovanie signálu. Takže článok 100 v tomto zmysle e, musí, musí byť zohľadňovaný, aby to dávalo zmysel. Myslím, že e, komisia je dobre oboznámená s príslušnými predpismi. Ide o to, aby to bolo v záujme spotrebiteľov. Ďakujem. Have... A teraz Ondrej Malý, predstaviteľ, teda bývalý predstaviteľ Českého regulačného úradu. Ďakujem veľmi pekne opätovne za slovo. Pokiaľ ide ochranu spotrebiteľov, domňujem sa, že je to jedným z pilierom regulačného rámca a práve účinná ochrana spotrebiteľov ehm, spolu e, so zdravou hospodárskou súťažou a bude dôležité. Uvediem niekoľko príkladov. Úplná harmonizácia úpravy ochrany spotrebiteľov nemusí byť naozaj v záujme spotrebiteľov Existujú krajiny, kde eh, majú dobrú eh, ochranu spotrebiteľov, vrátane mobilných údajov. E, to sú severské krajiny, Rakúsko, Polsko. A prevádzkovateľe nemajú tam možnosť zneužívať spotrebiteľov ako inde, ale existujú trhy, kde eh, tradične dochádza k porušeniu práv spotrebiteľov a počas uplynulých eh, rokov bolo potrebné eh, posilňovať tam eh, ochranu potrebiteľov a pre takéto pre niektoré členské štáty hm, plná harmonizácia môže znamenať zniženie úrovne Napríklad v Českej republike neviem, či budeme môcť zachovať určité ustanovenia E, e, existujúcich zmluv na prospech spotrebiteľov. Kódex e, predstavuje smernicu, takže v prípade kompletnej harmonizácie to by bolo treba robiť prostredníctvom nariadenia. Pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré môžu byť nebezpečné, napríklad jednostranné zmeny zmluvy nemusia umožniť E, e, spotrebiteľovi e, ukončiť zmluvu v prípade, že je to na prospech konečného používateľa. A po, uverte mi, vychádzam z vlastných skú, Napríklad spotre, poskytovateľ môže považovať niečo za benefit pre spotrebiteľa, ale nemusí to zodpovedať vnímaniu samotného spotrebiteľa. Napríklad, keď E, poskytovateľ bude mať možnosť rozhodovať, čo je prínosom a čo nie, to by bolo nebezpečné. V Českej republiky v zákone žiaľ je upravené, že e, spotrebiteľ má právo e, byť notifikovaný a odstúpiť od zmluvy v prípade, že dôjde k zásadným zmenám na úkor spotrebiteľa. A to sa zneužovalo od roku 2014 a to nie bezprostredne ovplyvnil eh, hospodárskú súťaž najmä v rezidenčnom segmente. Napríklad sme mali 3 4 eh, eh, milióna prenesených čísel, potom iba pol milióna a v roku 2016 iba 410 tisíc prenesených čísel. Čiže úroveň konkurencie sa znižil na základe veľmi jednoduché, jednoduchého ustanovenia v zákone a podľa môjho názoru je to v rozpore so súčasnou smernicou o poskytovaniu univerzálnych služieb. A neviem, možno, že komisia by e, e, mala e, viac venovať pozornosti zabezpečeniu plnenia schválených smerníc. A sú tu niektoré drobnosti v časti, ktorá sa týka ochrany spotrebiteľov Totiž v niektorých prípadoch sa hovorí iba o spotrebiteľoch, v niektorých iných o spotrebiteľoch a mikropodnikoch, čo nie je rozumné. Takisto e, SZČO. E, myslím si, že tu netreba explicitne vyčlenovať e, jednotlivé kategórie, takže ďakujem veľmi pekne a doznám vám slovo ďalej. Ako posledná vystúpenie postupy komisie. Nikdy nemáme to posledné slovo, pani predsednička, ale v každom prípade ďakujem za e, túto príležitosť. Dovolím si teda ubezpečím e, vás, že nebudem vám podrobne e, vysvetľovať všetky obrázky. Ide mi iba o vizuálny dojem. Nebudem zachádzať do detailov. Jedným z aspektov našej snahy v súvislosti s týmto e, návrhom je to, že máme e, v zásade tri základné zámery. Jednak chceme e, zistiť fungovanie vnútorného trhu v prípade služieb určených konečným používateľom. Už som poukázal na to, že ide o dynamickú časť trhu, kde je možné rozširovať rozsah služieb vrátane e, na celý kontinent. A práve preto sme chceli e, vytvoriť prúznú kompletnú harmonizáciu. Prečo e, prúznu? Pretože je to v, zákl- v, za- v rámci smernice a to znamená, že členské štáty majú určitú možnosť manévra pri realizácii týchto stanovení. Ale zároveň stanovuje E, e, spoločné e, normy pre celoeurópskych poskytovateľov alebo budúcich celoeurópskych poskytovateľov. Ďalším zámerom bolo upraviť a modernizovať existujúce pravidlá. Okrem iného sme zistili, že v niektorých pravidlách existuje E, e, značný prekryval, e, prekryvanie s horizontálnou úpravou. Snažili sme sa to racionalizovať. Takisto sme zistili, že vo viacerých oblastiach je potrebná značná adaptácia sektorových pravidel Považujeme to za potrebné, aby sme reagovali na vývoj napríklad e, aj v oblasti e, e, urovnania sporov s tým, aby sme reagovali na balíčky služieb obsahujúce aj nekomunikačné služby. A chceme zaistiť uplatniteľnosť pravidel v niektorých situáciách k telekomunikačnej e, spoločnosti sa môžu ocitnúť v nevýhode. Takisto e, e, v súvislosti s rozšírením prístupu na internet prenositeľnosť je dôležitá. Chceme zdokonaliť tak povedec mechaniku tejto záležitosti bez nákladov navyše. Takisto aj z hľadiska fluidity E, e, prístupu konečných používateľov. E, to je dôležité, ak používateľe musia mať možnosť, budú sa mať možnosť prejsť k inému poskytovateľu v prípade, že nie sú spokojní so súčasným poskytovateľom. A po tretie, snažili sme sa modernizovať rozsah pôsobnosti týchto pravidel a práve tu sa hovorí v tej e, časti e, tabulky, ktorá sa je ťažko čitateľná. Chceli sme zadefinovať určité kategórie telekomunikačných služieb v súlade s e, týmito nástrojmi, ktoré sa stále viac používajú. Či už ide o prístup na, na internet alebo rôzne interpersonálne komunikačné možnosti alebo šírenie signálov a chceli by sme adaptovať e, rozsah posobnosti e, úpravy pre konečných používateľov s prihľadnutím na funkčné kritériá. Veľmi dobre si uvedomujeme, že zatiaľ čo význam e, prístupu na internet je pomerne uznavaný, aj v rade, aj v občianskej spoločnosti, aj v tomto výbore sa stále diskutuje o niektorých iných otázkach, napríklad o význame e, e, prenosových služieb. Napríklad e, tu v tejto tabuľke, nejakom je to zmyslo, skúsim sa vrátiť. Vidíte, že úplne vpravo v tom stĺpci diferencujeme uplatniteľné pravidlá. Ďalšia oblasť, o ktorej sa veľa diskutuje, to je e, ten rozdiel, o ktorom hovoril kolega Martin, to sú nezávislé služby a služby viazané na číslo. Vieme, že je tu určitá hranica e, z hľadiska e, funkčnej ekvivalentnosti jednotlivých služieb, ale musíme sa e, e, vyhnúť e, obsahnutí tých služieb, ktoré sú vzdarené tradičným telekomunikačným službám. Veľmi rade môžeme sa vydať ku konkrétnym detailom, ale vo všeobecnosti treba zachovať celkovú rovnováhu vzhľadom na to, že alternatívou takéhoto rozlišovania by bola skôr binárna otázka, či bude e, platiť e, ochrana spotrebiteľa v prípade poskytovania konkrétnej služby. Dovolím si ešte dve poznámky ohľadom toho, čo tu odznelo, prípadne tri poznámky. Poprvé, v súvislosti e, s e, lokalizáciou volajúceho v prípade poskytovania núdzových služieb. Samozrejme, to je veľmi mimoriadne dôležité v súvislosti so službami 112. E, spolupracujeme s členskými štátmi a v úvodných ustanoveniach jasne hovoríme o tom, že systém AML o ktorom hovorila pani, tam je veľmi dôlež- veľký a taktiež chceme vytvoriť technické normy v tej oblasti, kde eh, sa domnievame, že trh je už pripravený a tam, kde eh, mm, sa eh, domnievame, že technológia nie je dostatočne vyspelá, návrhy nepredkladáme. Po druhé, chápem pripomienku českého kolegu v súvislosti s tým, ako to vníma konečný používateľ či e, tá, ktorá zmena e, zmluvy je e, v prospech alebo v neprospech. Mm, toto by nemal mm, posudzovať poskytovateľ, ale skôr príslušný orgán. Či táto zmena je jednoznačne prospešná e, pre konečného e, používateľa. Tým sa nechcem vyjadriť k súčasnej českej legislatívy, len ohľadom e, samotného návrhu. A napokon, pokiaľ ide o ďalkové volanie, o tom hovoril Martin Salemon, sme uvažovali o tom, už sme o tom aj predtým hovorili v rámci návrhu TSM keď sme pripravovali náš návrh, e, e, vychádzali sme z toho, že po uplynutí troch rokov e, vzhľadom na značné rozšírenie smartfónov a fixných internetových služieb, to umožňuje cez hraničné komunikácie a tradičné operátory reagujú na to tým, že ponúkajú nové cenové balíčky. Tento problém postupne e, e, e, mizne v legislatívnom procese a preto sme uprednostnili dôraz na iné záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa opýtať členov, či chcete nejaké príklady nejakých iných služieb viazaných alebo neviazaných na číslo, e, môže sa k tomu viedeť predstaviteľ spoločnosti Microfot. Takto, e, e, pokiaľ to správne chápem, je tu vzťah medzi definíciami kodexu. Môžem teraz položiť otázku? Teraz alebo neskôr? Áno, ale či by sme si chceli vypočuť ďalších potenciálnych rečníkov? Napríklad tu je mm, kolegyňa z mm, Microsoft, e, e, e, ktorá sa chce viedriť. Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že máme takúto možnosť viedriť sa aj k, k tomu, na čo sa chcel opýtať poslanec Nistelroj. Áno, je tu jasný rozdiel medzi definíciou a ustanoveniami, e, e, o ktorých teraz e, hovoríme, ohľadom ochrany spotrebiteľa a služby Microsoft Skype spadajú pod rôzne piliery v súvislosti s definíciami samotnej komisie. Čiže máme určité služby, ktoré sú zjavne viazané na číslo aj obojsmerné. Máme služby, ktoré sú jednosmerne, eh, jednosmerne viazané na číslo a máme iné služby, ktoré nie sú viazané na číslo. Napríklad eh, eh, Skype, služba pre spotrebiteľov a väčšina prítomných zrejme to pozná. toto, táto služba je nezávislá od čísla, ale možno jednosmerne volať na nejaký telefón a naopak v niektorých členských štátoch môžeme mať e, e, špeciálne e, číslo pre Skype, na ktoré je možno volať prostredníctvom internetu. A hovoríte o tom, že treba harmonizovať určité služby, chápem argumenty predstaviteľa Facebooku, že je to rozdiel medzi službami viazanými, neviazanými na číslo, ale E, niekedy e, e, tieto služby majú prvky jedného i druhého jednej druhej kategórie a z hľadiska ochrany spotrebiteľov si vážime prípravenosť postupovať prúžne a vychádzať z jednotlivých ustanovení. Uvediem niekoľko príkladov. Prenesiteľnosť čísla, e, súhlasíme s tým aj v prípade e, služieb Skype. Pokiaľ ide o nejaké služby, e, ktoré sú nejakým spôsobom viazané na číslo, niektoré ustanovenia by sa mohli uplatniť, napríklad administratívne prekladania správ o príjmoch, e, e, o určitých e, charakteristikách súvisiacich s volaním, ale niektoré iné nedávajú zmysel, napríklad kvalita služieb. To bude závisiť od prístupu na internet alebo odstúpenia od zmluvy. To to eh, nie je povinnosť eh, eh, v prípade služieb OTT, keď môžete prejsť na inú službu alebo prístup službám s opredurčeným číslom alebo informácie potrebné na odstúpenie od zmluvy. Toto je dobre upravené v pravidlách, horizontálnych pravidlách pre ochranu spotrebiteľov. Tuto nie je nutné Uvítali by sme, keby e, členové výboru IMCO posúdili jednotlivé ustanovenia a prediskutovali, či e, takéto ustanovenia e, sú logické, zmysluplné z hľadiska tej ktorej služby. Budeme radi, keby, keby sme mohli s vami spolupracovať v tomto smere. Pýtam sa členov výboru, či máte aj nejaké iné pripomienky. Julia Dieter. No, mám dve otázky. Jednu na predstaviteľku e, estonských núdzových e, služieb. Som e, rada konštatovať, že vaše služby využívajú bezplatný software a v prípade, že niekto iný by chcel poskytovať takéto služby, musel by znašať nejaké náklady na A ďalšia otázka, E, je smerovaná na viacerých rečníkov. Ak som to e, správne pochopila, predstaviteľ komisie hovoril e, o povinnostiach v súvislosti so službami nezavisiacich od E, e, čísla, e, že to platí v prípade odstúpenia zmluvy a dôverných komunikácií. V zásade si myslíme, že takéto povinnosti sú potrebné, ale keď súčasne zároveň pracujeme na návrhu o digitálnom obsahu a tam elektronické komunikačné služby sú vylúčené, avšak stará definícia E, e, e, nebude zahrňať služby neviazané na číslo. U nás v našom návrhu rátame s výpovednou lehotou 12 mesiacov. Ak teraz do komunikačného fondu zahrnieme nejaké čísla neviazané na nejaké služby neviazané na číslo a E, budeme rátať rovnakou lehotou na e, výpoveď, na lehotou, či to nezniží ochranu spotrebiteľov a takisto v otázke plnej harmonizácie. E, tu súhlasím, že nemali by sme pripustiť zniženie ochrany spotrebiteľov, a bolo by užitočné, keby všetci rečníci vedeli e, predložiť konkrétne príklady, ako to povedal český predstaviteľ v prípade e, e, zníženia ochrany spotrebiteľov, k čomu by mohlo dôjsť, ak pristúpime k kompletnej harmonizácii. Dita Dita Charanzová, nech sa páči. Pani predsedníčka, ja mám dve otázky v prvom rade musíme samozrejme vnímať rozdiely medzi IMCO a ITRE, predovšetkým keď hovoríme o časti koncových užívateľov. Je tu aj otázka bezpečnosti, ktorá je pokrytá v článku 40 a je to otázka na panelistu z Facebooku. Som si istý, že ste sledoval diskusiu eh, v ITRE eh, je priateľná táto správa tak, ako je, za predpokladu, že nebude upravená pozmenujúcimi návrhom. E, potenciálne e, budete mať e, aj tzv. zadné vrátka pre bezpečnostné služby jednotlivých členských štátov. Aký dopad by to takéto opatrenia malo na poskytovateľa vašej služby, teda na vás? A ďalšia otázka je na estonskú kolegyňu. Chcel by som sa aj poďakovať za prezentáciu. Bolo to nesmierne zaujímavá. Bohužiaľ, nie všetci máme rovnaký systém ako v Estonsku. Keď e, hovoríme o núdzovej linke 112, vidíme, čo sa deje tu v Belgicku. Napríklad zasielanie SMS-iek e, tu musíte byť predregistrovaní na to, aby ste dostali uh, asistenciu eh, zo záchranných služieb. Je to záležitosť interpretácie, eh, ale môže byť, že bude požiadavka, kritérium, že toto bude dostupné všetkým ľuďom. Myslíte si, že by to bolo dobré, keby to bolo zariadené takto? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Takisto máme dve otázky. Pani Tan e, vysvetlila situáciu veľmi zaujímavo, ale chápem e, ťažkosti, ktorým sa musím potýkať členské štáty. Sú tu e, naozaj technické potiaže, keď sú tu multidistribučná centra, na rozdiel od jednotlivých distribučných centier. Aké je teda toho riešenie? To je otázka na pani Tan. A čo sa týka komisie, je tu možnosť eh, harmonizácie opatrení na ochranu spotrebiteľa. Avšak eh, samozrejme trhy s telekomunikačnými službami eh, majú svoje vlastné regulačné rámce a častokrát sa snažia riešiť problémy miestnych trhov. Otázka je, že či sme analyzovali existujúce opatrenia na ochranu spotrebiteľa v členských štátoch. Častokrát idú nad rámec tohto a keď akékoľvek práva spotrebiteľa budú podmité. Existuje nejaká štúdia v tomto zmysle? Či sa tak môže stať? myslím si, že môjim problémom je to, akým spôsobom odku- odkomunikujeme to, čo tu robíme ľuďom, ktorých zastupujeme. Toto je iniciatíva, ktorá má zabezpečiť, že predtým, než vstúpite do zmluvného vzťahu, musí tento, táto zmluva buď, e, zabezpečovať absolútnu jasnosť v tom, že či e, E, ju je možné ukončiť a zabezpečovať samozrejme aj dostatočnú transparentnosť a samozrejme odkomunikovať, e, aké sú tie prínosy spotrebiteľom je absolútne kľúčové. A nemali by sme mať e, prístup maximálnej harmonizácie, pretože tento trh je nesmierne dynamický a častokrát štáty chcú prijať ešte dodatočné iniciatívy, aby pomohli e, spotrebiteľom. Myslím si, že to je ten hlavný bod a samozrejme, hovorili ste o službe AML, funguje to na Androide, aj, funguje to aj na iPhone a keď áno, keď nie, tak prečo nie? Hovorili sme samozrejme aj o e, mnohých opatreniach, ako viem, že toto je to, čo sa monitoruje. Ako viem, že nemonitorujú všetko, čo e, robím celý deň Sú to vlastne dve otázky. Vy ste to spomínali už eh, pri príležitosti cezhraničnej spolupráce. Mohli by ste eh, to priblížiť, aký veľký tento problém je. Hovorili ste, že chcete znížiť tieto náklady, mohli by ste byť presnejší a povedať, aký je ten objektívny problém. A druhá vec je, eh, čerpajúc z estonských príkladov, mohli by sme ich dostať písomne. A čo sa týka tretích, s tým som už začal, to sa týka eh, definícií a o rozličných eh, užívateľských službách. Existuje potreba E, tejto komunikácie medzi jednotlivými zariadeniami, nie medzi užívateľmi, aby to malo potrebný rozsah. Zdá sa nám, že je to e, príliš veľká záťaž a máme pocit, že to nemusíme realizovať e, tu. Každopádne, myslím si, že aj z toho ostatného príspevku, je tu snaha vynechať to. Prosím, Zamyslíme sa nad tým, aby sme mohli začnem e, s Martinom, ale musíme skončiť do 5. E, Toto bola pomerne krátka, krátka, e, krátka otázka. Samozrejme, sú tu aj rozličné ceny za pripojenie, či už sa to pripája prostredníctvom 0,14 centov, ak hovoríme o mobilnom e, pripojení. Národná sms je 2,2 centy v priemere, ale medzinárodná stojí 24 centov. To sú obrovské rozdiely. A to sú ceny za rok 2016. Veľmi v krátkosti odpovedel na niektoré otázky. Pani predsednička sa pýtala to odpovedi od ostatných poskytovateľov služby. My sme poskytovali hovorili sme o dvojsmerných alebo jednosmerných číslach. To je niečo, na čo sa musíme pozrieť a sú tu aj určité opatrenia, ako napríklad portabilita. Samozrejme, to môže dávať e, zmysel, pokiaľ to zmysel dá. Myslím si, že tieto opatrenia e, sú e, veľmi podobné, čo sa týka o bezpečnosti a tých zadných vrátkach. V krátkosti, myslíme si, že šifrovanie chráni ich dáta a informácia čo je dôležité pre spoločnosť eh, v, pri ochrane spotrebiteľa. Myslíme si, že Facebook nie je miesto pre terorizmus a spolupracujeme s orgánmi s trestnom činaní, ale snažíme sa predovšetkým chrániť súkromie, ale samozrejme poskytneme vám eh, podrobnosti písomne. Ďakujem. Chcel by som eh, vám zložiť kompliment eh, v dvoch veciach, čo sa týka tretej kategórie elektronickej komunikácie a služieb. Náš pohľad na vec je taký, že hovoríme o prenose služieb a už za samotnej definície, ktoré služby, ktoré sa eh, kvalifikujú ako služby informačnej spoločnosti nemôžu byť prenosovými službami a sú vylúčené z tejto kategórie. A to by malo byť mimo tohto rozsahu. A samozrejme, mali by sme mať funkčný prístup, ktorý by mali fungovať rovnakým spôsobom. Toto je tá prvá vec. Čo sa týka plnej harmonizácie, E, podporujeme plnú harmonizáciu a plne chápem ten príklad ostatných kolegov, pretože podľa mňa ten prípad, ktorý ste spomínuli, keďže sme v plne harmonizovanom svete, ten koncový užívateľ e, v Českej republike bude viac chránený napríklad, než sú tie dnešné pravidlá, Takže nechápem celkom, prečo plná harmonizácia. Zatiaľ, čo to ostatné sa zvyšuje. Chcete sa vrátiť, pani Tan, k tej otázke? V prvom rade áno, AML funguje iba na androidových zariadeniach. A nie sme veľmi e, radi, že to funguje iba na androidových zariadeniach a nie na iPhone. Dúfame, že dúfame, že bude možné, budeme môcť presnejšie lokalizovať e, zariadenia, ktoré prevádzkujú iOS. Čo sa týka súkromného, táto presnejšia lokácia sa aktivuje iba vtedy, keď sa vytočí 112 v núdzovej službe, keď už e, keď, vol, keď mu voláme naspäť, tak nezískame túto lokalizáciu. Iba keď e, z tohto telefónu sa to vytáča. Bola tu aj otázka, e, či iné operačné systémy e, by mali pripraviť nejaké investície, ak e, vyvíjajú takéto technológie. Ja nie som tým správnym človekom na to, aby som to na to odpovedala. Google to pripravil pre Android a bolo to ich investícia my sme za to nič neplatili v zásade. E, čo sa týka SMS-kovej služby na núdzovú linku 112 e, v Estonsku, takisto si to e, vyžaduje pred registráciu. Ale monitorujeme všetky SMS-ky, ktoré dostávame. Je to predovšetkým služba, pre ľudí, ktorí majú zdravotné postihnutie zraku a sluchu alebo reči. Ale v prípade, že ľudia môžu hovoriť, je lepšie, keď sa s nimi rozprávame, než aby posielali SMS-ku, pretože takto získame informácie oveľa rýchlejšie. Čo sa týka implementácie, keď je tam E, keď sú tam viaceré centra mm, núdzovej pomoci. Nemyslím si, že to komplikuje e, ich fungovanie, e, čo sa týka AML, pretože implementovať túto záležitosť nie je ťažké. pretože aj v Estonsku môže byť takýto hovor zodpovedaný vo všetkých štyroch strediskách, ale všetky dostanú AML. Teraz požiadam spravodajcu, aby to e, zahrnul a potom samozrejme po, poprosím, aby sme sa vyjadrili k ostatným záležitostiam písomne, ináč nám e, vyprší čas. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vaše pripomienky a ďakujem aj spravodajkyni e, za tom, e, že sme sa tu takto zišli. Takže ďakujem veľmi pekne, Dita. Teraz ešte pár minút na to, aby sa e, zmenila zasadacia miestnosť, zasadací poriadok a umožnili ľuďom, ktorí majú teraz odísť, aby odišli. ďakujem veľmi pekne. Dobre, dámy a páni, ďalším bodom našeho programu je e, správa z vlastnej iniciatívy pani Marlene Mici o európskych normách o vykonávacie nariadenie EÚ číslo 1025 2012. Je to preskúmanie pozmaňovacích návrhov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, hovorí spravodajkyňa. Je tu pomerne rušno urobíme nové pravidlo ako predsedniečka, že ľudia, ktorí sa rozprávajú po tom, čo začneš, e, tak tým nebude priradený rečnícky čas. A to sa vzťahuje aj na ich asistentov. Ďakujem veľmi pekne. So cruel, Je to veľmi kruté, ale je to dobré. Nech sa páči, Marlen. Dobre teda, takže správa o pozmeňovacích e, návrhoch. Máme 287 e, pozmeňovacích návrhov. E, to znamená, že návrh vzbudil za pozornosť. Samozrejme, je tu aj rad protichodných nástrojov, ale myslím si, že ten rozsah a cieľom nás ich všetkých je zlepšiť systém štandardizácie a zlepšiť európske štandardy Takže dúfam, že budeme mať e, úspešné sedenie o kompromisných návrhoch. Táto správa ilustruje prebiehajúcu debatu, ktorá je v súlade s prioritami Európskej parlamenty a ktorá sa týka balíčka štandardizácie európskej e, komunikácie a komunikácie IKT takisto zdieľame názory a samozrejme prácu s výborom ITRE na tejto správe. Takže v zásade pracujeme na pozmeňujúcich návrhoch e, kvôli tomu, aby sme sa čo najviac e, zamerávali na náš cieľ čo je cieľom výboru. Samozrejme niektoré pozmeňovacie návrhy nebudem schopná podporiť, e, pretože idú nad rámec rozsahu, alebo je to kompetencia výboru ITRE Takisto sú tu aj pozmeňovacie návrhy, ktoré hovoria o vynutiteľnosti štandardov. Ale pamätajme na to, že štandardy sú e, dobrovoľné, takže toto by bola protirečenie v samotnom termíne, e, pretože štandardy sa nedajú vynúcovať. E, bo prišlo veľma pozmeňovacích návrhov, ktoré prispeli pozitívne k myšlienke jednotnej politike štandardov takže tie vítame. Takisto boli aj štandardy, ktoré som podporila, ktoré hovoria a počiarkujú dobrovoľný princíp a sú to dobrovoľné nástroje, ktoré sú vyvinuté transparentným a inkluzívnym spôsobom, ktoré majú e, podporiť e, spoločnosť. Ďalšou témou, ktorú sme dostali a o ktorej sme hovorili, bola štandardizácia v globálnom svete. E, samozrejme chceme propagovať európske štandardy a systém na globálnej úrovni, ale musíme zabezpečiť, že európske záujmy sú chránené, zvlášť keď e, priamo ovplyvňujú európskych občanov a legislatívu a harmonizáciu štandardov Takže samozrejme musíme uznať, že žijeme v globálnom svete a globálne štandardy sú takisto veľmi dôležité. Sú to regionálne rozdiely, ktorými sa musíme vysporiadať. Takisto sú to niektoré pozmeňujúce návrhy, o ktorých e, ktoré vyškrtávajú dôležité časti návrhu správy. To sú tie pozmeňovacie návrhy, e, ktoré vyškrtávajú v prílohe 3 inkluzivitu eh, akcionárov. Kde sa hovorí aj o malých stredných podnikách, organizácií, eh, zákazníkov, odborov a tak ďalej. Eh, takže by som chcela vyzvať tieňových spravodajcov, aby nepodporili takéto pozmeňujúce návrhy, pretože ten text je dôležitý. Pripustíme si, že tie najúspešnejšie štandardy sú tie, ktoré sú e, podporené tak e, zo strany partnerov, ako aj zo strany priemyslu a ktoré zabezpečujú blahobyt a zdravie ľudí. Tie sú zvlášť dôležité. Opatrenia, ktoré som navrhla, e, napríklad v prílohe 3, čo je právo na názor, už existuje. A nemyslím si, že by sme mali podkopávať eh, to, čo už eh, je tu obsiahnuté. V neposlednom rade eh, bolo tu rad pozmeňujúcich návrhy, ktoré sa týka štandardov IKAT a, a záleží zase o ARP. Som si istá, že všetky, všetci tieňoví spravodajcovia majú zabezpečovať predovšetkým konkurencieschopnosť a zdravú súťaž v Európe. Takže tam v tom sme si zajedno. Musíme zabezpečiť aj to, že to, čo hovoríme, je fakticky e, v poriadku alebo podporené dôkazmi. A preto niektoré z týchto pozmeňujúcich návrhov podporím iba ťažko, ako hovoríme. Keď systém e, je nekompatibilný s dlhodobými riešenia, pretože tento systém je eh, voľný a sú to prítomné tri eh, slobody. A sú, eh, je to a takisto musíme povedať, že rozdielne obchodné modely a licencovanie existuje, ale nechcem preferovať jeden model nad druhým, zvlášť keď neexistujú dobré analýzy a empirické dôkazy, e, ktoré riešenie je najlepšie. Takže nemyslím si, že môžeme ukladať akýkoľvek model v rámci dobrovoľného systému. Toto, toto je, je tu princíp dobrovoľnosti. A takisto súhlasím s tým, že systém musí byť férový a to odraziť rozličné záležitosti a problémy e, spoločnosti a partnerov. Takže v zásade sa dostala na koniec mojej prezentácie a e, teším sa a s teňovými správodajcami na túto správu a chcel by som poďakovať správodajcom, pretože tieto podmienky boli veľmi pozitívne, aj keď s niektorými pozmeňovacími návrhmi nesúhlasím a myslím si, že e, všetci podporia túto správu. E, musím ešte povedať, že budeme mať vo štvrtok ráno ďalšie stretnutie. Ďakujem za slovo a chcem poďakovať aj pani poslankyni z veľmi kvalitné hodnotenie o úpravách a pozmeňujúcich návrhoch. A chcem zdôrazniť, že ja zdieľam tento postoj, pokiaľ ide o samotnú koncepciu normalizácie a veľmi dôležité je aj to, aby sme mali nejakú spoločnú predstavu aby sme sa vedeli potom eh, obrátiť na komisiu s tým, že máme určitú predstavu o budúcom vývoji v oblasti telekomunikácií. Pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, ja som presvedčená o tom, že európsky systém normalizácie eh, musí zohľadňovať aj pot- vnútorný potenciál nášho jednotného trhu a aby sme posilnili aj konkurencieschopnosť Európskej únie. Aby sme dosiahli teda lepšiu situáciu. Preto, pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, tak e, tu zohľadňujeme budúcnosť európskej normalizácie a ja si z toho e, vyvádzam taký záver, že e, v každom prípade e, by sme mali pri ďalších prieskumoch situácie vychádzať z tých silných stránok, ktoré tu máme už v systéme. Proste nemôžeme vykonávať také radikálne zmeny, ktoré by súčasný systém a respektíve jeho silné stránky a výsledky oslaboval. A preto je dôležité, aby tento systém bol účinný a preto všetci tí, ktorí sú aktérmi tej, tohto systému normalizácie, teda príslušné organizácie, aby navzájom spolupracovali. Ako už bolo povedané, ide o e, dobrovoľnosť z hľadiska normalizácie, ale vieme, že sú niektoré organizácie, ktoré sú menej aktívne, iné sú zase veľmi aktívne a myslím, že tu hovoríme aj o silných medzinárodných organizáciách a preto tá efektívnosť e, by sa mala vylepšiť aj z hľadiska efektívnosti je to potrebné a preto zúčastnené strany v procese normalizácie by mali byť čo najviac zaangažované. A čím bude ten okruh zainteresovaných širší, tým lepšie bude využívanie daných noriem. Aj napriek tomu, že hovoríme len, že ide o dobrovoľnosť, ktorá sa tu uplatňuje, ale Ide o to, aby naozaj ten okruh bol čo najširší. Pokiaľ ide o samotný okruh služieb, tak tu aspekt normalizácie. O čom to je? Tak e, sme svedkami čoraz väčšej liberalizácie a preto bude čoraz väčšia potreba určitej normalizácie a platí to predovšetkým aj o službách, ktoré majú cezhraničný charakter. Keď sa nám podarí dobre vytvoriť a nastaviť tú normalizáciu, potom mnohé prekážky, ktoré existujú teraz v službách, hlavne cezhraničných, tak tie sa budú odstráňovať, efektíve aspoň zmenšovať a budeme efektívnejší a zlepší sa aj kvalita, aj celkový objem komunikácie. Určite inovácie a nové technológie, ako už bolo spomenuté, sú významným motorom modernizácie ekonomiky a zvyšovania jej efektívnosti. Okrem toho, spolupráca je absolútne dôležitá a treba sa intenzívne zapojiť. Bez tohoto proste nemôžeme hovoriť o uplatňovaní nejakej normalizácie na území EÚ. Chcela by som ešte spomenúť ďalšiu vec, ktorá tu bola uvedená a to je systém nediskriminovaného udelovania licencií. Myslím, že toto je e, tiež súčasťou danej správy a myslím, že je správne, že to tam je uvedené, pretože musíme riešiť veľmi aktívne, že proste treba podporovať inovácie a nie ich brzdiť. A teda tí, ktorých sa to týka, tých aktérov, jednak tých, ktorí produkujú tieto inovácie, ale aj užívateľia. Proste je vo záujme tých všetkých, aby sa napredovalo. Viem, že už sú podklady pripravené a vo štvrtok na zasadnutí tieňových predstaviteľov o tom budeme podrobnejšie hovoriť. Vidím, že ešte naďalej sa posilňuje toto smerovanie, ale verím, že ešte podrobnejšie o týchto veciach budeme rokovať. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj predkladateľke výbor, za výbornú prácu. Ja ďakujem taktiež pani spravodajkyni a aj tieňovej predstaviteľke. Dôležité je, aby sme prekr- proste preklenuli nejakú tú tendenciu spolitizovať nejakú tému. No určite komisia môže, povedzme, stanoviť určité podmienky, na základe ktorých sa bude e, riešiť daná norma, ale je dôležité, aby si dané odvetvie vedelo povedať, čo tam bude potrebovať v týchto normách. Pretože je to dôležité aj z hľadiska trhu, aj z hľadiska toho daného odvetvia. Myslím, že sa musíme ubezpečiť o tom, že súčasné modely zaangažovanosti jednotlivých aktérov budú fungovať a namiesto toho, že by sme vytvárali nové modely, myslím, že by sme mali práve dbať na to, aby sme využívali to, čo je silné a spoločne napredovali. Dôležité je vykonávať aj na národnej úrovni patričné kroky a potom sa bude lepšie prispievať aj do tých medzinárodných fór, ktoré sa venujú normalizácii. A potom aj úlohu 139 možno oceniť. Takže ide o zložitú tému a som rada, že aj vo, svojich, vo vašich pardon, pozmeňujúcich návrhoch ste hovorili aj o rôznych modeloch, ktoré môžu vlastne fungovať bok po boku. A ďakujem za, ten, za prvú sériu kompromisných návrhov. Pokiaľ ide o globálne štandardy, treba zohľadňovať e, režim tej ktorej krajiny. Keď sme vysestovali do Indie, e, na nás robil veľký dojem e, snaha komisie šíriť naše normy aj v tejto časti sveta s tým, aby aj miestne štandardy zodpovedali globálnym. E, máme ešte sa návrh 134 e, e, a ďalšie. Vyzývam, aby sme zvážili spoluprácu so susednými štátmi. Nechceme im to nanúcovať, ale nabadať k tomu, aby už spolupracovali teda aby sme propagovali európske normy na celosvetovom eh, eh, fore kompromisný návrh číslo 7 podľa mňa je veľmi dobrý. Treba tu však bližšie vysvetliť, že títo normy sú tu na to, aby zjednodušili plnenie európskej legislatívy, i keď vo väčšine prípadov ide dobrovoľne prijaté normy. A to by e, v zásade mohlo e, zjednodušiť e, plnenie legislatívy tam, kde je to vhodné. Kompromisný návrh číslo 10. Myslím si, že kompromisný návrh 10 E, volá po povinnom e, zastúpení e, partnerov, ale ja sa domnievam, že to bolo by dobre urobiť v prípade, aby, keď je to vhodné. Takže slovo appropriate by bolo fajn. Nesúhlasím s kompromisným návrhom 11. Ten sa musí prepracovať. A kompromisný návrh 18 a 19, pokiaľ ide model friend a E, e, ďalej. To je správne vykročenie pri riešení zložitej e, problematiky. Veľmi ma mrzí, že nebudem sa môcť zúčastniť vašej schôdze a hádam by sme si mohli vopred potvrdiť títo dátumy, aby sme o tom vedeli v predstihu. Julia Reda. Ďakujem, pani predsednička. Prepačte, najprv kolegyne Kalas. Áno, ďakujem A ja by som chcela poďakovať e, e, spravodajcovi za e, prípravu kompromisných návrhov. Naša skupina predložila viaceré pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o potrebu vyhnúť sa fragmentácie v oblasti internetu vecí. tie sme vyzveli komisiu, aby si splnila slúb zjednodušiť život pre malé a stredné podniky v prípade patentov. E, takže je tu určitý priestor na zlepšenie. Pre našu skupinu e, sú dôležité otvorené štandardy a sú tu viacej iniciatívy, avšak EU e nemá vymedzenie samotného pojmu otvorený štandard. Aby bol skutočne otvorený, musí byť otvorený nielen z hľadiska procesu, ale aj výsledkov. Spojené kráľovstvo vypracovalo celkom dobrú definíciu otvoreného štandardu a ja navrhujem niečo podobné a dúfam, že sa s tým stotožnite. Podľa mňa nemá zmysel e, odvolovať sa na otvorené štandardy na viacerých miestach, e, zatiaľ čo nevieme, o čom e, hovoríme. Takisto myslím si, že komisia by mala mať vyvaženú štandardizačnú politiku. Podľa mňa nesmieme vychádzať iba z podmienok FRIEND pretože častokrát vylúčujeme z otvorených e, e, e, e noriem e, licencovania. E, Štúdie parlamentu, pokiaľ ide o právne aspekty o, o otvorených noriem, vysvetľuje, že mechanizmus FRIEND častokrát je v rozpore so slobodou vytvárať kopie a ďalej ich distribuovať prípade e, e, e, otvorených zdrojových kódov. Takže tým nechcem povedať, že treba si zvoliť jedno e, riešenie e, na okor druhého, ale treba, treba e, si uvedomiť, že uplatnenie mechanizmu FRIEND vylúčuje väčšinu mechanizmov založených na otvorenom zdrojovom kóde Ehm, niektoré veci sa dohodli na medzinárodnej úrovni a zda sa by mohol vysvetliť, ako to bude fungovať v praxi. Mám totiž dojem, že ak povieme Indie v správe, že európske štandardy by sa mali presadzovať na globálnej úrovni, a potom, keď dostaneme medzinárodné normy, budeme ich posudzovať v Európe, potom to vyzerá ako nekonečný prípad, že stále sa to opakuje. Takže nezaschodilo by to e, vysvetliť bližšie, takže veľmi pekne ďakujem a teším sa na dobrú spoluprácu. A teraz Julia Rieda, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Takisto ďakujem spravodajkyni za e, skvelý prvý návrh kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Chcel by som zdôrazniť, čo chceme dosiahnuť v tejto správe vo všeobecnosti a niekoľko predbežných e, vyjadrení ohľadom kompromisných návrhov. Čo je pre nás veľmi dôležité v súvislosti so správou, je poukázať na to, že štandardy musia byť e, e, také, aby e, prispievali k e, sociálnemu zacveňovaniu a pokiaľ ide o e, rozličné podnikateľské modely, áno, existuje e, model založený na otvorenom zdrojovom kode. E, a nechceme e, to presvedzovať ako jednotný, jediný model. Chceme len to zobrať na vedomie a e, zaistiť e, pri posudzovaní modelu FRIEND. V súvislosti s modelom FRIEND radi predložíme dodatočné štúdie popri tom, čo spomenula Kaja Kalas, s tým, aby sme obnovili dôveru v režim FRIEND normalizačné organizácie by mali e, e, vysvetliť, čo konkrétne to znamená e, a príslušné podmienky musí byť vyrokované transparentne s tým, aby sme zistili už etablované podnikateľské modely. Licenzovanie bez poplatkov je veľmi dôležité pre podnikateľský model E, e, e, otvorené na, založené na mm, otvorenom kodovaní. Na jednej strane chceme mať normy, na druhej strane chceme vysvetliť, že podmienky modelu FRIEND, tak ako sa to používa aj v Európskej komisii, zahrňa aj model bez licenčných poplatkov. Pokiaľ ide o kompromisné návrhy, viacere dokážeme podporiť. Spomeniem iba tie, kde považujeme, e, e, e, ktoré treba dopracovať. Napríklad nespokojní sme s devinou a obchodnými zmluvami v 18 o 18. nie sme si istí, že naše požiadavky sa zohľadnili. Vzhľadom na pripomienky skupiny ALDE a Mm, vzhľadom na to, čo som ja vysvetlila, myslím si, že dosiahneme dohodu. V 21. navrhujeme vypustiť druhú časť, čo sa nezohľadnilo, kompromisný návrh 28. Tu nás trocha znepokojuje e, štátny zásah do činnosti normalizačných e, orgánov a kompromisný návrh 31 podľa nás neprináša žiadne zlepšenie pôvodného znenia z e, návrhu správy ale s viacerými kompromisnými návrhmi sme spokojní a domnívam sa, že dohodneme sa, pokiaľ ide o celkové znenie a to čo skoro. Takže teším sa na schôdzu tieňových spravodajcov a ďakujem kolegom za, spravodaj, za spoluprácu vrátane e, e, pani spravodajkyne. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za to, že e, som nebol prítomný, keď sa predkladala správa, ale nemôže byť naraz e, všade. Veľmi rád som si prečítal e, stanovisko spravodajkyne. Pokiaľ ide o kompromisné návrhy, zajtra budeme pozitívne vnímať prekladané návrhy. Iba v jednom bode e, by som sa chcel opýtať na e, otázku konformity, zhody. E, je tu stanovisko e, e, holandského dvoru auditorov, podľa ktorého spotrebitelia nie vždy majú jasne v tom, ako sa robia, robí skúšanie zhody. Niektoré skúšky sú pomerne lacné, ale nevieme, či sa môžeme 100% spolehnúť. Niektoré sú komplexnejšie, ale e, sú spojené s vysokými nákladmi, ale zároveň poskytujú e, e, presvedčivejšie záruky. Takže označovanie CE nie vždy jasne hovorí o tom, aké skúšky sa urobili. A to podkopáva význam takéhoto skúšania. Takže zajtra na schôdzi tenových spravodajcov e, hodlám predložiť návrh znenia, v ktorom sa budem snažiť e, e, zabezpečiť, aby samotné označenie svedčilo o tom, či sa urobili kvalitné skúšky alebo nie. To je veľmi dôležité z hľadiska upevnenia dôvery v takéto normy. Ale mm, e, zajtra budeme pozitívne pristupovať k snahe dosiahnuť kompromis. Andrej Šváb. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som e, poďakovať všetkým, ktorí e, sa zúčastnili tejto spolupráce. Jeden bod je veľmi dôležité. Je to v podstate rovnakým smerom ako to, o čom hovoril kolega pred mnou. Európsky E, súd e, pred mesiacom sa zhodol, e, že v určitých otázkach sa musia istým spôsobom stanovovať technické normy. A pre mňa je dôležité, aby v správe bolo povedené, že to vychádza z normalizačných organizácií, ale určité veci sa organizujú súkromným spôsobom, zaujímavými skupinami, ale nie legislatívnymi orgán, orgánmi. Takáto legislatíva sa tvorí v Európskom parlamente alebo e, v Rade, nie však v normalizačných organizáciách. To je veľmi e, e, dôležitý e, e rozdiel, ktoré, e, rozlišovanie, ktoré si musíme robiť funkcie týchto orgánov sú uh, takto myslené a dúfam, že moje pozmeňujúce návrhy sa budú e, vnímať práve v tomto zmysli a nie ako keby mali iný zámer. Máme, e, prosím, ďalších záujemcov? Nie. Marlen Mici, ďakujem pekne, pani predsednička. Nož, e, v podstate to je tá diskusia, ktorú môžeme viesť počas schôdze tenových spravodajcov Takže iba niekoľko e, e, e, poznámok. Nebudem zachádzať do detálov. V opačnom prípade budeme sa opakovať, stále opakovať tie isté slova a koncepcie. Niekto spomenul záležitosť globalizácie štandardov. Nechc, nemáme zámer prehodnocovať globálne štandardy, ktoré sa budú zavádzať v Európe, ale skôr Ide o to, aby sme si uvedomili, že Európa, členské štáty a regióny môžu mať e, alebo môžu uplatňovať nerovnaký prístup. Teda ide iba o informovanosť a nie o opakovanie e, e, toho, čo už sa uplatnilo globálne. Samozrejme je jasné, že chceme presadzovať európske normy globálne, nie však na úkor zniženia kvality globálnych norm, ktoré už sú vypracované teda pokiaľ ide o Európu, to by bola jedna poznámka. Takisto to, čo povedal e, Andreas, samozrejme legislatívu e, e, musia tvoriť politici a nie našim zámerom zasiahnuť do tvorby legislatívy vôbec nie. Poznámka pána Dionga ohľadom označovania, tu si musíme dávať pozor. Lebo možno, že pôjdeme na rámec e, e, tejto správy a zasahneme do pôsobnosti výboru ITRE. Takže táto poznámka je opodstatnená, musíme si dávať pozor. A všetko ostatné prediskutujeme vo štvrtok. Takže obrovská vzďaka, vďaka e, e, vám všetkým za e, veľmi intenzívne rokovanie počas dvoch dní, najmä dnes. A teraz urobím rýchlu reklamu ďalšej schôdze nášho výboru. Zdá sa, že bude veľmi zaujímavá takže najprv spoločný e, výbor pre onlineové platformy, ďalej výmena názorov s komisárom Ansepom, s komisárkou Bienkovskou, komisárkou Jourov, Jourovou, ďalšia výmena názorov ohľadom e, e, správy o autorskom e, práve o e, smernice o vyselení pracovníkov. Budeme e, hlasovať o siedmých významných správach a napokon sa dostaneme aj e, k otázke európskych regulačných e, orgánov v oblasti telekomunikácií. Takže aj tá schodza bude veľmi intenzívna. Čo som si všimla, je to, že niektorí asistenti nemali dostatok miesta pre svoju prácu. A preto by som chcela požiadať sekretariát, aby to e, mal na zreteli a aby asistenti, najmä asistenti poslancov, ak máte e, potrebu sedieť e, e, pri stole, aby ste mohli robiť poznámky, porozprávajte s niektorým spolupracovníkom sekretariátu, aby ste mali takúto možnosť. Veľmi si vážim vašu prácu, nebolo by dobré, aby ste sedeli niekde vzadu v kresle bez stola. A teraz schôdza koordinátorov a Poprosím všetkých, ktorí nemajú s tým čo robiť, poprosím vás, aby ste opustili tú miestnosť a eh, dovidenia eh, budúci mesiac. Ďakujem.